good morning, ladies and gentlemen. I feel terribly sorry being so late. Ospravedlňujem sa, že začíname takto neskoro, ale mal som iné zasadnutie pred týmto, takže ospravedlňujem sa a začíname okamžite. Máme tu dvojdňové zasadnutie výboru ITRE, má štyri časti. Začíname teda prvý bod prijatie programu. To je vložené vo vašich podkladoch. Máte nejaké e, poznámky? Nevidím žiadne. A potom e, bod rôzne. Bod 2. Oznámenia predsedu. Chcel by som pripomenúť všetkých členov, že sú srdečne pozvaní na e, vianočný drink po zasadnutí o 6.30 e, dnes večer po skončení našej práce, nie zajtra. Pretože aj zajtra máme zasadnutie ITRE, ale náš e, vianočný príbytok teda bude dnes večer. Budú tam prítomní určití komisári a aj bývalí komisári. ktorí e, sú nám veľmi blízki a spolupracujú s našim výborom, takže môžete stretnúť aj našich starých priateľov. A ešte k bodu 12. Chcel by som vás tiež informovať, že zajtra 4. decembra po poludní body 12 a 13 preskúšania E, si preskočíme, vymeníme. Takže Najprv e, budeme mať e, výmenu názorov o správe z vlastnej iniciatívy o možnosti ekologického rastu pre malé a stredné podniky. Až potom bude následovať prezentácia generálneho tajomníka energetickej chaty doktora Urbana Rusnáka. To sú teda malé zmeny v našom programe teraz bod 3, e, schválenie zápisnice zo schôdze 1. 2. septembra, 24. 25. septembra a 5. a 6. novembra. Všetky tieto zápisnice, ktoré pred vami ležia na stole, ak nemáte e, nejaké ďalšie mm, vyjadrenia k tomuto, tak e, vychádzame z toho, že zápisnice sú v tomto znení e, prijaté, prípadne teda do, do, do konca dnešného dopoludnia môžete ešte prípadne pripomienky k ním predostierať. A teraz bod číslo 4. Teraz začneme naše verejné vypočutie na tému podpory zakladania inovatívnych podnikov a malých a stredných podnikov. Chceme podporovať malé a stredné podniky už 10 ročia v Európskej únii a teraz začíname vážnejšie eh, nad tým uvažovať a zaoberať sa tým. Chcel by som tu eh, privítať eh, Eh, rečníkov a chcel by som poďakovať za to, že v mene nášho výboru ITRE, že prijali naše pozvanie. Mohol by to byť dobrý začiatok našej serióznej eh, práce, eh, inovatívnej práce na tému teda startupov v Európskej únii. Vieme, že malé a stredné podniky sú veľmi dôležité a majú dôležitú úlohu e, pre členské štáty a ich hospodárstva. E, sú dôležité pre rast, pre e, konkurencieschopnosť, vytváranie pracovných miest. je teraz zrejma ich úloha, e, pri, e, ktorá má napomôcť nášmu hospodárstvu dostať sa z hospodárskej krízy. A preto sme prijali aj COSME a e, Horizont 2020. všetky tie aktivity, do ktorých e, bol e, výbor ITRE zainteresovaný, sa e, sústredia na malé stredné podniky, napríklad small business, ak by sme mali vždy pripomínať horizont 2020. Nie je to vždy jednoduché pre malé a stredné podniky mať prístup ku kapitálu a začať s podnikaním. A z tohto dôvodu je mimoriadne dôležitý program COSME. Máme tu aj správu z vlastnej iniciatívy na e, e, túto tému. Ide o možnosti ekologického rastu pre malé a stredné podniky. Kolega de Baker je spravodajcom. A pokiaľ ide o organizáciu nášho vypočutia, chcel by som vás e, informovať, že 2,5 hodiny, v tomto prípade teraz 2 hodiny 15 minút, budeme mať vyčlenených na e, tento e, hearing. Budeme tam mať tri časti. Za každým tam budú prednášky aj e, čas pre otázky a odpovede. Prosím, na, obmedzte sa na dve minúty pri vašich otázkach. A teraz už by som rád začal s vypočutím. Ak smiem. Začali by sme s prvou časťou malé a stredné podniky ako e, sila, ktorá e, teda Európu e, vedie dopredu. Našou prvorečničkou je pani Joan, Joanna Drake. V mojom jazyku je to Joanna, to je tiež pekné. Takže pani Joanna Drake, e, riaditeľka z generálneho riaditeľstva e, pre podnikanie, malé a stredné podniky. Ďakujem pekne, pán Buzek, vážení e, členovia výboru. Ďakujem vám za túto príležitosť. Pán Buzek už povedal, že komisia vždy vnímala malé a stredné podniky eh, ako eh, veľkú prioritu, pokiaľ ide o stimulovanie investícií a posunie hospodárstva EÚ. Určite ste si veľmi dobre eh, vedomí určitých vecí je, či sa nám jednoducho nedovolia, než sa sústredí na malé a stredné podniky, keďže 99 z, z každých 100 podnikov v Európe sú malé a stredné podniky, 92 z nich je mikropodnikov, dvaja z, e, z troch zamestnancov pracujú v malých a stredných podnikoch a 58 centov z každého eura pridanej hodnoty pochádza od malých a stredných podnikov. Ale je tam veľké áno, e, veľké ale. Vo väčšine e, členských štátoch e, je e, ekonomická situácia pre malé stredné podniky veľkou výzvou. Pomaly sa ekonomika zotavuje, ale iba čiastočne. A Počet malých a stredných podnikov a ich pridaná hodnota sú nad úrovňou pred krízou, ale zamestnávajú menej zamestnancov než v roku 2008. Komisia samozrejme prijala kroky na podporu konkurencieschopnosti a rastu európskych malých a stredných podnikov. Spomenuli sme Small Business Act, prijatý v roku 2008, revidovaný v roku 2011. Ostáva to stále našim najdôležitejším e, nástrojom. E, politiky v tejto oblasti je veľmi relevantný, ale musíme začať e, konať ešte viac v rámci týchto desiatich e, princípov z e, SPA. Musíme ďalej pracovať na optimálnom podnikateľskom prostredí a musíme sa činiť na úrovni EÚ aj členských štátov. Kľúčovým posolstvom je, že musíme ďalej e, na tomto pracovať aj v našich budúcich pracovných programoch Mala by som eh, vám, eh, ale myslím, popísať to, čo sme, tie no, najdôležitejšie veci, ktoré sme docielili a ktoré ešte ostávajú pred nami. Takže prístup k financiám a inováciám. Tu musím začať s veľkým ďakujem eh, pre Európsky parlament. Prečo? Pretože vy ste hm, boli tou hnacou silou za zmenou paradigiem, ktoré nám umožnili dosiahnuť lepšie e, e, výsledky pre malé a stredné podniky v rámci Horizontu 2020. Ako viete, zaviedli sme nový e, nástroj, ktorý sa volá nástroj pre malé a stredné podniky, SME, instrument s takmer 3 miliardami, podporuje inovatívne podnikateľské myšlienky. Máme veľmi pozitívne prvé výsledky, ktoré ukazujú, že ideme naozaj správnym smerom. Popíšem ich teraz bližšie. Po prvom kole hodnotení a selekcii návrhov e, som veľmi rada, že vám môžem oznámiť, že 70 malých a stredných podnikov, e, ktorých návrh podporujeme, e, podporujeme po prvý krát z nášho Európskeho programu pre výskum a inováciu. Obnovenie nášho prístupu teda pomohlo, že sme dosiahli aj nové, nových žiadateľov. E, väčšinou ide o mladé firmy, e, typicky e, majú 3 až 5 rokov, takže môžeme ich nazvať stabilizované startupy, ktoré majú ambíciu rásť a hľadajú rast, hľadajú pomoc pre tento rast. A sme veľmi radi, že sme teda prišli v správnom momente pre tieto firmy, na to, aby sme im pomohli. Samozrejme, musíme ďalej aktívne podporovať nástroj pre malé stredné podniky, tak aby tá nová orientácia e, bola správne pochopená všade a aby e, to jej nastavenie bolo atraktívne pre e, malé a stradné podniky. Program COSME má sa snaží e, pomôcť e, približne 350 e, tisícom malých a stredných podnikov. Má rozpočet 1,4 miliarda, miliardy a pravdepodobne dosiahneme ešte vyšší počet malých a stredných podnikov, ktorým pomôžeme. Našim cieľom je teda aspoň tých 380 na konci eh, programu Kozme. A snažíme sa eh, teda vytvoriť viac než 3 miliardy eh, rizikového kapitálu. Nový, nové kroky komisie tu treba tiež spomenúť. Ide o vyčlenenie 315 miliárd, ako to spomenul minulý týždeň predseda Juncker E, plánujeme vytvoriť nový fond pre strategické investície, už má svoju skratku EFSI. Tento fond bude financovať strategické projekty v EÚ v oblasti infraštruktúry, ako e, široké pásmo, energetika, doprava, vzdelávanie, výskum, inovácie, obnoviteľná energia a energetická efektívnosť e, tiež sa bude snažiť e, podporiť reálnu ekonomiku. Jedna štvrtina zdrojov EFSI sa bude uplatňovať na podporovanie rizikového financovania pre malé a stredné podniky a e, stredne veľké podniky, čo má poviesť k investíciám e, približne 75 miliard. Takže má sa tu vytvoriť dobrý pákový efekt a samozrejme opierame sa na Európsky investičný fond, pokiaľ ide o e, implementáciu v praxi. Toto má pomôcť malým e, stredným podnikom prekonať nedostatok kapitálu a e, umožniť dodatočné záruky pre úvery malým a stredným podnikom. Toto je efektívny spôsob, ako podporiť tvorbu pracovných miest a rast. A pokiaľ ide o priemyselnú politiku a klastre, Musíme tu zachovať a posilňovať e, e, silný e, priemysel, silnú priemyselnú základňu pre náš vnútorný trh aby sa HDP dostal naspäť na úroveň 25 roku 2020. Takto to už zdôraznil aj predseda Juncker vo svojich usmerneniach pre, nový, pre novú Európsku komisiu. Som veľmi rada, členské štáty podporujú tento e, návrh, e, ako to oznámili na marcovej Európskej rade, jej súčasťou sú malé stredné podniky. Napríklad hovoríme, že e, klastre majú veľmi dobrý potenciál pre vytváranie inovatívnych ekosystémov pre skupiny malých a stredných podnikov. Treba sa tejto téme ešte bližšie venovať. Komisia chce v roku 2016 predstaviť novú európsku stratégiu klastrov pre rast, ktorá má podporovať cross, e, teda e, inováciu napriek e, sektormi medzi malými a strednými podnikmi. Samozrejme, veľa malých a stredných podnikov sa stiažuje na záťaž. Vytváranie správneho regulačného rámca je tu naozaj kľúčové. A tu ide naozaj aj možno o vyváženejšie prostredie. Prostredie, ktoré by zohľadňovalo potreby a povinnosti, ktoré podniky majú Väčšina z nich je teda malých a stredných podnikov. Takisto však je treba podporovať e, podnikateľskú, e, dobrú podnikateľskú klímu. To je tiež veľmi potrebné pre vytváranie e, pracovných miest. Podpredseda Timmermans v Európskom parlamente na pléne 24. povedal, že musíme odstraňovať prekážky rastu tak aby sme zabezpečili, že rast bude sociálne a environmentálne udržateľný, ale už začíname e, z dobrého východiskového bodu. Malé stredné podniky už sú zahrnuté do e, programu REFIT komisie Eh, ktorého cieľom je zjednodušiť eh, a urobiť eh, predpovedateľným regulačný rámec komisie. Ale musíme urobiť aj ďalšie kroky, zabezpečiť, aby naše úsilie poviedlo k skutočným benefitom v teréne. Napríklad treba zabezpečiť, že bude možné, aby nejaká firma mohla začať fungovať v priebehu troch dní z maximálnych nákladov 100 eur vo všetkých členských štátoch to nie je dosť. Možno môžete začať online veľmi jednoducho, ale e, kto vám dá, kto vám udelí e, príslušné povolenie. Toto ešte stále je e, dosť veľkou prekážkou pre firmy a trvá to dosť dlho. Výzva, pre ktorou stojíme, je, že toto všetko by sa malo udiať do jedného mesiaca. A e, takisto e, chceme mať nejaký test pre malé stredné podniky alebo ekvivalentný systém, ktorý by bol povinný vo všetkých členských štátoch. Povinný e, to znamená nielen na papieri, ale taký, ktorý by e, bol braný vážne a, e, vedom, a s vedomím, čo toto môže znamenať pre malé stredné podniky. Takisto E, sa musíme zaoberať malými strednými podnikami, ktoré e, zbankrotujú a chcú začať znova, chcú dostať druhú šancu. Jeden, jedna z kľúčových výžiev e, je, aby vlastne toto obdobie uvoľnenia bolo maximálne 3 roky. A prístup k trhom teraz Chceme, aby sme tu mali rovnaké, rovnaké hracie pole pre e, všetkých bez nejakých veľkých e, prekážok. E, z našej strany sme na tejto premise popracovali pomocou EEN, Enterprise Europe Network. Je to veľmi kľúčové pre malé stredné podniky, ktoré sa nechcú prekopávať veľkým množstvom dokumentov a stránok, chcú mať jasné informácie, ktoré sú im ušité na mieru aj s našimi eh, eh, podnikateľskými partnermi v 54 krajinách pracujeme eh, na tejto sieti. Musíme zabezpečiť, aby sa pre malé stredné podniky rozmnožovali možnosti podnikania. Musíme sa tomu na, naozaj intenzívne venovať, pretože ako vieme vo všeobecnosti SM, malé stredné podniky sú kon- konkurencieschopnejšie, pretože sú produktívnejšie, inovatívnejšie a zvyčajne taktiež vo vyššej miere využívajú zručnosti. Nové generálne riaditeľstvo sa bude volať DG Growth, začne fungovať 1. januára a bude sa snažiť vyvinúť e, užšiu spoluprácu a synergiu e, v rámci jednotného trhu a po, podnikateľských politik. Čiže myslím si, že sa tak pokúšame o sen akéhokoľvek biznismena, čo je synergia z príležitosti, pretože toto je naozaj kľúčový prvok pre rast trhu. Je to vynikajúci vzorec pre rozširovanie počtu pracovných miest, ktoré Európa tak eh, zúfalo potrebuje. Pán predseda, Vážené dámy, vážení páni, Európska únia musí naďalej budovať silnú politiku, ktorá zabezpečí, že malé a stredné podniky v celej Európe budú schopné rásť a vyvíjať pracovné miesta, musia pokračovať v tom, čo robia najlepšie, čiže vytvárať pracovné miesta. My v tejto chvíle e, revidujeme akt o malých a stredných podnikoch, musíme ho transformovať tak, aby promoval novú politiku, ktorá spôsobí, že malé a stredné podniky budú kľúčovými protagonistami vytvárania pracovných miest. Chcela som vám ešte e, pripomenúť v rámci e, informovania vás, že verejné konzultácie čo skoro skončia, bude to 15. septembra a pravdepodobne čo skoro v prvej polovici roku 2015 predstavíme nový návrh. Samozrejme, vy ste nás vždy podporovali a rátame s, vašim, s vašou ďalšou podporou a spoluprácou, aby sme sa za, ubezpečili, že tento nástroj bude naďalej schopný umiestniť európske malé a stredné podniky na miesto, ktoré im poskytne väčšiu mieru rastu. Ďakujem pekne. Ďakujem za váš veľmi jasný prejav na túto veľmi dôležitú tému. No a ďalšia rečnička je pani Patricia Kalan. Takže sa obratíme priamo na malé a stredné podniky, pretože vy zastupujete asociáciu malých e, podnikov z Írska. Takže teraz budeme mať možnosť vypočuť si stanovisko e, zástupkyne mnohých rôznych malých a stredných podnikov z vašej krajiny a možno aj z iných krajín, pretože vy máte bohaté kontakty aj s inými asociáciami. Takže nech sa páči, máte slovo. Good morning everybody, um, uh, chairman, members of parliament. Dobré ráno všetkým. Chcem sa poďakovať Brian Kolenovi, poslancovi, ktorý mi umožnil dnes tu rozprávať. Je to pre mňa naozaj vynikajúca príležitosť podeliť sa s vami o skúsenosti z našich členských e, firiem v Írsku a aj z iných krajín EÚ. Pokiaľ ide o moju dnešnú prezentáciu, chcela by som vám povedať, ako špecificky vyzerá situácia malých a stredných podnikov v Írsku, No a potom sa pozrieme na to, e, čo nám hovoria jednotliví zástupcovia sektorom, čo je pre nich dôležité, aby prežili krízu a čo je pre nich dôležité, aby sa mohli ďalej e, rozvíjať a rásť. No a potom na záver, čo vy, poslanci Európskeho parlamentu, môžete urobiť, aby ste im pomohli v ich snahách vytvárať pracovné miesta a ďalej rásť. Pokiaľ ide o našu vlastnú organizáciu, Existujeme aj v Írsku, aj medzinárodne. Je to približne 8,5 tisíca firiem, ktoré fungujú v Írsku. My im poskytujeme obchodné poradenstvo v tom, ako riadiť svoju firmu a potom právne otázky riešime, napríklad otázky zamestnanosti. No a vytvárame aj ohromnú sieť pre naše spoločnosti, ktoré môžu potom navzájom obchodovať a taktiež na, smerom na verejnosť eh, reprezentovať kľúčové otázky. Pokiaľ ide o Irsko, naša definícia malých podnikov je taká firma, ktorá zamestná menej ako 50 e, zamestnancov. Takže v Írsku a celkovo v Európe, keď sa hovorí o malých a stredných podnikoch, tak e, vy to chápete ako firma, ktorá má menej ako 200 zamestnancov, ale my v Írsku hovoríme, že tie firmy sú na oveľa menšie než inde v Európe, ale ako Joana povedala, nie je to tak len v Írsku, je to tak v každej sú tie čísla oveľa menšie. Existujú firmy, ktoré zamestnávajú jedného, dvoch, troch ľudí a veľká väčšina mm, e, pracovných miest vzniká práve v týchto veľmi malých e, firiem. Mnoho z nich e, pracuje len v rámci vnútorného trhu, neexpor, neexportujú a občas sú frustrovaní z predstavy, že veľká väčšina našej pozornosti sa zameriava na startupy, ktoré sa venujú e, inováciám v oblasti technológií a ktoré exportujú. Avšak my potrebujeme tento, túto podporu vy, vyvážiť, pretože potrebujeme e, zastúpenie vo všetkých odvetviach hospodárstva. Isté, pokiaľ sa im podarí rásť a exportovať, tak to bude dobré, ale pokiaľ sa im vôbec už len darí zamestnávať jedného, dvoch, 20 ľudí, tak aj vtedy ich musíme mať na zreteli a musíme podporovať aj tieto podniky. Tak ako hovorila Joana, v tejto chvíli ľudia majú dojem, že sme sa ocitli v stabilnom období a smerujeme k rastu. Približne 50 našich členov sa domnieva, že ich podniky sú na tom dobre alebo veľmi dobre, čo je veľké zlepšenie v porovnaní s uplynulým obdobím. Je tu veľká zmena predpovedí v Írsku, v tejto chvíli vidíme 3 4 rast per annum, takže sme sa dostali e, z podporného programu trojky a smerujeme k lepším číslam. No a nám sa podarilo presvedčiť vládu a ja som veľmi rada, že vidím, že aj EÚ sa E, blíži k tomu, že uznáva, že e, úsporné opatrenia a vyvážené rozpočty sú síce dôležité, ale pokiaľ sa podarí z toho, tak povediať, vyrásť, tak to určite bude predstavovať to najlepšie možné riešenie. Takže my by sme chceli, aby prostredie podporovalo podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta a prispievalo k, samozrejme k, k daniam, e, ktoré potom vláda môže distribuovať tam, kde je to potrebné Takže vytvárame akýsi kruh. A to je naše hlavné posolstvo. Naozaj je potrebné investovať a následne potom z toho budeme mať zisk. Nemôžeme firmy zatvárať. Takže čo sme sa naučili e, z krízy. Myslím si, že tomu čelili podniky v celej Európe. Dôležité, čo vám chcem dnes povedať, je toto. Väčšina podnikateľov nemyslí na to, čo sa deje tu, alebo dokonca ani v našich národných parlamentoch. Oni jednoducho sa snažia e, prevádzkovať svoje firmy a boli by radi, pokiaľ by to mohli robiť s čo najmenším dopadom zo strany vlády. Ideálne by to boli pozitívne vstupy, napríklad riešenie politických otázok, avšak podnikatelia si naozaj nepospájajú tie body, aby si vytvorili predstavu o tom, čo sa deje tu a čo sa deje potom v ich firmách. Ale vedia, keď je niečo dobré, je to dobré. Takže čo oni robia? snažia sa e, prevziať kontrolu, veľmi rýchlo sa adaptovali, pokiaľ ide o príjmanie komplikovaných rozhodnutí, napríklad e, znižovanie plátov, prepušťanie, prípadne inovatívnejší prístup v oblasti služieb e, tovarov. Videli sme, že sa naozaj zvyšuje konkurencie, schopnosť aj v Irsku, aj v celej Európskej únie. A my sa pokúšame znižovať dopad vládnych opatrení. Napríklad malé podniky častokrát majú musia čeliť e, zdaňovaniu, pokiaľ ide o energetiku a tak ďalej. Ale dôležité je, aby vlády napríklad e, nemali dopady na otázku vzdelávania, pretože aj to má dopad na tieto malé podniky. Takže financie sú stále najväčším problémom, ktorým malé a stredné podniky čelia v celej Európe. A síce vítame všetky nové finančné nástroje, Avšak v čom sú malé a stredné podniky v Jursku a v Európe sklamané, je, že ten mechanizmus E, funguje prostredníctvom existujúcich finančných prostredníctv. Pokiaľ však máte problém s vašou bankou, bez ohľadu na to, kde tá banka získava peniaze, či už je to kozme, program alebo iné financovanie, je to stále tá istá osoba, s ktorou sa stretávate, keď vstúpite do banky. Táto osoba stále príjma rozhodnutie, či vám a vašej firme poskytne požičku alebo nie. A samozrejme, ľudia v našich bankách pravdepodobne nemajú dostatočné zručnosti na to, aby pochopili moderné fungovanie biznisu a čiže budú e, od tej osoby požadovať záruky a tak ďalej, čo je problém. Potrebujeme naozaj proaktívnejšie opatrenia e, práve na tomto poli, takže skôr než by Európska investičná banka mala čakať na írske finančné inštitúcie, aby tieto vyhľadávali financovanie, skôr by oni mali mať sami opatrenia, kedy proaktívne budú hľadať finančných sprostredkovateľov, aby sa tie peniaze naozaj reálne dostali na trh. Pretože aj keď sme veľa nových vecí e, zaviedli, o niektorých budem podrobnejšie hovoriť neskôr, toto je stále ešte hlavný problém hodnotenie rizik na úrovni bank Taktiež sa zameriavame na zvyšovanie ľudských zdrojov, maximalizovanie. Vyplynulo to aj v rámci konverzácie o obchodnom akte pre malé a stredné podniky. Podľa našich štúdií sa ukazuje, že 50 malých a stredných podnikov skrachuje za prvých 5 rokov, ale to by sa dalo znížiť na o polovicu, pokiaľ by sme investovali do manažerských kapacít. Avšak všetky naše financie na vyškolovanie sa týkajú nezamestnaných. My sa zamerávame na to, aby sme ľuďom, ktorí nemajú prácu, eh, aby sme ich školili smerom na pracovné miesta, ktoré možno ani neexistujú. A mali by sme skôr podľa mňa investovať do podnikateľov a manažerov a, a vyvíjať ich manažerské schopnosti, pretože tí ľudia už pracujú a vyvíjajú pracovné miesta. A pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak e, sme sa v rámci, by sme sa v rámci krízy mali snažiť podporiť tých, ktorí boli statoční, ktorí bojovali, boli kreatívni, inovatívni a opäť tu hovoríme o slove inovácie, pretože ľudia si to e, spájajú s technológiami. Avšak nede o to, či to je malý obchodík, alebo hotel, reštaurácia, či nejaká domáca výroba. Každá jedna firma sa môže zlepšiť, keď zlepší svoje pracovné postupy, služby zákazníkom. A myslím si, že by sme ich mali podporovať e, rovnou mierou. V Írsku máme schému, kde akýkoľvek podnikateľ, bez ohľadu na to, či exportuje alebo nie, sa môže prihlásiť o pomoc v rozvíjaní svojej firmy a takéto opatrenia e, samozrejme e, vždy vítame, pokiaľ ide o priority. Mnohých firiem sme sa opýtali, ktoré z týchto piatich faktorov podľa nich najviac prispejú k rastu a čo bolo zaujímavé, že je to pomerne rovnomerné. Ľudia, ktorí už sú v obchodnom cykle, máme 11% nezamestnanosť, aj keď v iných eh, európskych mestách je to ešte vyššie. Eh, máme problém s nedostatkom zručností, takže je potrebné, aby sme posilňovali podporu v oblasti matematiky a vied, aby e, sme mohli intenzívnejšie pracovať v oblasti technológií, taktiež otázka zdravotníctva musí byť e, silnejšie podporená. No ale ľudia majú obavy e, o otázke rastu v rámci EÚ. My máme šťastie, že v Írsku veľa obchodujeme so Spojeným kráľovstvom a so Spojenými štátmi. No a potom pokiaľ ide o domácu výrobu, tak je potrebné nastaviť zdaňovanie také, ktoré bude obchodovaniu obchodníkom prijať. Pokiaľ ide o to, či by ľudia chceli investovať, tak vidíme, že je tu že je tu vývoj smerom investovania k, k rozvíjaniu, k marketingu a k otázkam zamestnanosti. Pokiaľ ide o priority, tie sa podobajú e, tým, aké sa, aké sa vyskytuje v iných členských štátoch. Čiže je tu otázka podpory domáceho obchodu, domáceho dopytu, ako podporiť rast pracovných miest a ako naozaj malé stredné podniky dostať do jadra e, vytvárania politik, pretože keď vypracovávame právne akty, musíme sa venovať práve Eh, otázkam prístupu k financovaniu, k cash flow, taktiež otázka verejného obstarávania. O Francúzsku, v Nemecku sú, sú úžasné mechanizmy podpory vlastných e, miestnych národných podnikov, ale v rámci EÚ e, eh, to tak na veľké peniazy odchádza za, do zámorských krajín, do iných krajín, do nedočlenských krajín, čiže je potrebné zmeniť toto pravidlo, aby mohli prispievať aj malé stredné podniky. No a pokiaľ ide o otázku zamestnaneckého práva. Pokiaľ chceme vytvoriť viac pracovných miest, tak je dôležité, aby pre spoločnosti bolo jednoduchšie ľudí zamestnávať. Pokiaľ máte e, firmu, musíte mm, ovládať tieto zákony bez ohľadu na to, či máte zamestnanú jednu osobu alebo 5000. To nie je, to nie je fér. No viem, že mám málo času, takže prejdem na poslednú prísvitku. Čo by mohla urobiť Európa, aby pomohla situácii, tak ja by som naozaj chcela, aby sme sa rozprávali o tom, aby sme naozaj hovorili o veľmi malých podnikoch. Takže namiesto toho, aby sme hovorili o celkovo eh, malých a stredných podnikoch, tak malé a stredné podniky to je rozdiel. Stredné podniky potrebujú úplne iné opatrenia než malé podniky a na toto sa musíme zamerať. Stále sa nám ešte nepodarilo znížiť byrokraciu, promovať prístup na trh a stimulovať podnikateľstvo. Samozrejme, ja veľmi rada budem s vami diskutovať a dúfam, že tieto pripomienky z našich členských, teraz na, od našich členov e, vám dnes ráno budú nápomocné. Ďakujem. Thank you very much, madam. Uh, and, uh, green growth opportunities. Ďakujem. Takže príležitosti zeleného rastu malým a stredným podnikom Chcel by som požiadať nášho spravodajcu, pána Debakera, aby e, e, sa nám predstavil. Áno, ďakujem za slovo, ďakujem aj dvom rečničkám. Dnes určite tu nájdete ľudí, ktorí bojujú každodenne o tie body, ktoré ste vy práve E, zmienili. Ja by som na úvod chcel sa pripojiť k tej frustrácii, o ktorej hovorila posledná rečnička, keď hovorila o rôznorodých daňových režimoch, o rôznych pravidlách, ktoré naozaj komplikujú malým a stredným podnikom ich fungovanie. Pritom by to mal byť jednotný trh. A myslím si, že v tom majú veľkú časť odpovednosti aj členské štáty. Mám naozaj veľmi špecifickú otázku na vás obe. Vieme, že najmä v oblasti e, životného prostredia na úrovni EÚ vypracovávame veľa nariadení, pokúšame sa vypracovať tie nariadenia tak, aby boli naozaj čo najznesiteľnejšie pre spoločnosti. Avšak snažíme sa tiež dosiahnuť nejaké ciele na európskej úrovni. Hovoríme o lepších nariadeniach, lepších právnych predpisoch, aj komisár, ktorý je zodpovedný za znižovanie byrokracie a zlepšovanie právnych predpisov. Možno by sme hovorili, mali hovoriť e, o, no, o tom v inom duchu, o menej, o menej, menšej miere nariadení. Možno, že by mohli byť malé a stredné podniky z tohto vyňaté, alebo ako, pokiaľ nebudú vyňaté, ako môžeme ubezpečiť, že malé a stredné podniky môžu e, pracovať s týmito komplexnými právnymi predpismi, ale stále byť konkurencieschopné na vnútornom trhu. Ďakujem. Pán Paul Rubik, to je tieňový spravodajca, ktorý je na čele STOA takže e, aj z toho by mohla podporiť e, otázku inovácií našich malých zrejných podnikov. Ďakujem veľmi pekne aj za túto iniciatívu. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa postarali o to, aby sme v Európe vytvárali také produkty a služby, ktoré sa budú kupovať po celom svete a na to samozrejme potrebujeme podporu príslušnej infraštruktúry. Práve sa zaoberáme zorganizovaním digitálneho spoločného vnútorného trhu a celá otázka využitia stratégie um, vnútorného trhu musí byť charakterizovaná podporou optimálnej infraštruktúry pre zvýšenie rastu Private-public partnership by mali byť ťažiskom tejto aktivity na to, aby sme vytvorili na pre túto situáciu takýto základ. Podniky musia mať vyššie príjmy než výdavky, čo dnes nie je už bohužiaľ samozrejmosťou, ale ja som študoval 5 rokov ekonomiku a naučil som sa, že je dôležité, aby bol e, podnik na konci roka v pluse, lebo len vtedy sa dá vytvoriť rizikový kapitál a ak tento je k dispozícii, tak potom dostanete úvery. Ak dostanete úver, môžete poskytnúť záruku roku pre obchodovanie, ktoré je v mnohých oblastiach veľmi podstatné. Čiže treba naozaj na tomto pracovať, treba e, toto vyprodukovať a toto dokážu len také produkty a služby, ktoré si môžu spotrebitelia kupovať. Musíme sa teda postarať, aby tento rizikový kapitál bol k dispozícii v dostatočnej miere vo firmách. Vieme, že zdaňovanie najmä pri malých a stredných podnikoch je veľmi vysoké 80 um, ehm, daní, ktoré vyberáme, e, získavame v Európe od malých a stredných podnikov. Ma, veľké koncerny však platia len 5%, čiže je tam veľká nerovnováha. To znamená, že menšie podniky platia o mnoho viac než väčšie a len ak by sme toto trošku zmenili, tak všetci budú môcť dobre rásť a je našou úlohou zabezpečiť rast a musíme sa sústrediť na to, ako môžu podniky vytvárať rizikový kapitál a na základe rizikového kapitálu máte nástroj na to, aby ste si vzali úver um, ba, um, Bazilej 3 nám predpisuje pravidla v tejto oblasti. Máme tu určitý kruh uzavretý, ktorý musíme zlepšiť. Potom tu máme podniky, ktoré sú spravidla neznáme vo verejnosti, ale ponúkajú inovatívne e, služby, e, prenikajú na svetové trhy musíme pomôcť malým a stredným podnikom, aby sa zlepšili v rámci celosvetového rámca. Čoskoro členské štáty budú ratifikovať e, zmluvu z VTO, najmä bilaterálne zmluvy, ktoré sú pre malé a stredné podniky dôležité, by sme mali mať na zreteli na to, aby mohli byť tieto úspešné v celosvetovom meradle. Francúzsko vytvorilo e, štyri daňové zóny. Startupy e, môžu naštartovať svoju činnosť na začiatku bez daňového zaťaženia a ja by som sa rád spýtal, čo si myslíte o tejto koncepcii. Ďakujem, ďakujem a ďalším rečníkom je pán kolega Januš Levandovský už dva roky je zodpovedný za viacročný finančný rámec, taktiež za stratégiu 2020 a ďalšie otázky. Uh, Ďakujem za, vašu za vaše pozbudzujúce prezentácie. Avšak čo, čokoľvek povieme v politicky korektnom tóne, postkrízová situácia malých a stredných podnikov v Európe nie je veľmi uspokojivá, najmä pokiaľ ide o južnú a východnú Európu, kde to závisí od financovania zvonku. No a je tu naozaj masívna demonstrácia e, e, e rizika, ktoré pre, pre Európu, ktorá Európa, ktorému Európa čelí, je, je gigantická migrácia, najmä napríklad v krajinách ako je Polsko či smerom do Írska, no tie nástroje sú naozaj skromné, ostáva nám teda dispozícii iba regulačný rámec a ja by som sa vás chcel opýtať na dve časti tohto regulačného rámca, o jednej hovoril pán Rubík, je tu istá medzera na našom kontinente a to je inštitúcia tzv. rizikového kapitolu, kapitálu, takže to by sme mohli zapracovať do našich prác správnych predpisov. No a potom kultúrne rozdiely akceptovania bankrotu. Eh, v Amerike sa to berie ako časť eh, podnikania. No a ja by som sa chcel oboch rečníčok opýtať, ako teda by ste videli e, katastrofu bankrotu sa pretransformovať do nejakého si jemnejšieho pristátia a pretransformovania do e, do nejakého pozitívneho výstupu. Áno, ďakujem. Pán Gierek, ďakujem za slovo, pán predseda. Malé a stredné podniky treba rozdeliť na dva typy služby a, vy, a produkty. Otázka služieb. Tam také firmy je ľahšie vy, vytvoriť. Väčší problém je v, te, v tom druhom prípade, pretože to aj viac stojí. Aj si to vyžaduje lepšie technologické vybavenie Takže toto rozdelenie je veľmi dôležité. Dnes sa, chcel by som sa venovať tomuto, dnes sa na svete vyrába toho veľa, všetci chcú niečo vytvárať a predávať, čiže berúc to z praktického hľadiska, trhy už sú nasýtené a malé a stredné podniky sa nemôžu na tie trhy prebojovať. Je to pre nich e, ťažké. No a druhá vec, e, či sú, či sú závislé od veľkých sietí tieto malé a stredné podniky. No tak či tak, sú dosť slabé v, z hľadiska financovania, ale podľa mňa nie je najdôležitejšia otázka financovania. Áno, tá je dôležitá. Je tu Kosma, FC, všetky tieto po, e, podpory rastu sú veľmi dôležité, ale potom je tu ešte aj otázka prostredia. Ja by som to nazval právnym intelektuálnym prostredím, A Ide taktiež o otázku intelektuálneho vlastníctva, no a chcel by som sa tu teraz vyjadriť v mene niektorých malých a stredných podnikov v Polsku. Patent, ktorý prijal 25 eh, členských štátov EÚ, komplikuje eh, problémy malých a stredných podnikov, pretože tí, ktorí chcú i zainvestovať, nevedia, či nenarušujú intelektuálny e, majetok niekoho iného. A druhá otázka sa týka obchodného know-how. To je naozaj veľmi široký pojem a chcel by som povedať, že dnes opäť sa pokúšame vytvárať monopol alebo respektíve stále viac a viac monopolov a tým pádom bude ešte oveľa ťažšia situácia pre malé a stredné podniky. My sa pokúsame vytvárať nový monopol na tzv. obchodné tajomstvo a tejto otázke by sme sa tiež mali podrobnejšie mm, prizrieť. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť na vytvorenie prostredia aj pokiaľ ide o rozvoj regionálneho priemyslu. Pretože inovácie také v priemysle, ktoré sú inovatívne, sa sami obnovia, pretože sú naozaj, so práve toto je ich domena inovácia, ale pokiaľ ide o regióny, tak to je druhá vec. Áno, ďakujem pán kolega, už ste mali 3 minúty, takže by som vás chcel poprosiť, aby ste sa držali toho dvojminútového rečníckého času. Teňový reporter z GUE sa chcel vyjadriť, ale ešte pán ty chcel nahradiť. Sedete nebeo sa, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Hansdor je tieňovým spravodajcom, dnes tu však nie, takže ja by som sa chcel vyjadriť v jeho mene. Pani Drake a pani Kellen sa chcem poďakovať za ich veľmi zaujímavé analýzy. My všetci sme si zajedno, že malé a stredné podniky e, sú chrbticou nášho národného hospodárstva a preto je potrebné, aby sa vytvorilo také prostredie, ktoré bude vhodné pre tieto podniky. Rád by som sa spýtal pani Drake. Plánuje komisia opatrenia na podporu malých a stredných podnikov, najmä v takých krajinách, ktoré mimoriadne trpia hospodárskou krízou. Ja mám na mysli najmä juhoeurópske krajiny, kde sa uskutočňujú veľmi um, silné, prísne memoranda a to potom vedie k tomu, že jeden podnik za druhým uh, sa ruší, uh, firmy prestávajú fungovať a to navyšuje nezamestnanosť. Aké opatrenia môžu byť prijaté na to, aby dopady tejto krízy na trhu sa eliminovali. Vieme, že e, multinárodné podniky tu zohrávajú veľkú úlohu. Pani Kellen hovorila o mikropodnikoch, o najmenších podnikoch, ktoré majú málo možností, ktoré nemajú prostriedky na to, aby sa dostali k financovaniu. Pani Drake by som sa rád ešte spýtal ďalej. Vy ste hovorili o 35 miliardách eur, ktoré majú byť k dispozícii v rámci EÚ. V roku 2012 sa začala diskusia v súvislosti so štátnymi subvenciami. Bez zapojenia štátu a bez zapojenia EÚ do financovania malých a stredných podnikov je nemožné, aby tieto zvládli následky krízy. Pani Grefin, prosím, má teraz slovo. Joanna, you uh, talked about uh, evolving a cluster strategy for growth. Ďakujem pekne, um, pán predseda. Chcela by som hovoriť o klastrovej stratégii, ktorý, uh, ktorú je potrebné rozvinúť. Do akej miery sa toto premietne do novej stratégie pre rast? Pomôže to aj mikropodnikom? Petriša už povedala, že práve v mikrooblasti uh, sa skrýva uh, to ťažisko ale um, potreby sú tu rôzne. Je potrebné zabezpečiť, aby finančné prostriedky boli k dispozícii, aby uh, bolo na mieste dobré vzdelávanie. Toto je relevantné pre potreby mikropodnikov. Mnoho inovatívneho sa už vykonalo, čiže aj na to, aby sa zredukovala táto stredná úroveň, aby sa zabezpečilo, že v klastroch e, sa mikropodniky môžu vzájomne podporiť aj finančne. A čo je so štrukturálnymi fondmi. Napríklad v, eh, v Liverpoole, v Manchestri, v mojom regióne eh, sa objavili inovatívne myšlienky v, v rámci klastrových štratégií, Naučili sme sa z toho niečo Pripájam sa aj ku kolegovi Adamovi, čo sa týka ochrany intelektuálneho duševného vlastníctva. Toto je e, kreatívny problém. A posledná otázka, ako sa to dá spojiť s väčšou hospodárskou politikou? Práve v Spojenom kráľovstve máme podľa môjho názoru ešte stále veľkú priepasť medzi Eh, rovnoprávnym prístupom k pohlaviam, etnická otázka, čierno-biela. Čo urobíme na to, aby sme takúto priepasť odstránili a aby naša politika podporovala rovnoprávnosť? Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Kali? Možno niekto ďalší sa chce ešte vyjadriť, prosím. And Patricia for their presentations. Pán Kelly hovorí, ďakujem za tieto prezentácie. A ono sa to vzájomne doplňa. Joanna hovorila o intenciách na európskej úrovni a Patricia povedala, zámery nevedú niekedy e, k reálnemu uskutočňovaniu krokov na mieste. To, čo Petriša povedala, musíme si čo si musíme mm, pozrieť, keď hovoríme o malých a stredných podnikoch? Keď robíme zákony, tak musíme vytvoriť rôzne kategórie, rôzne druhy prístupu. Menšie, väčšie, mikropodniky tu máme. To treba zohľadniť. 99 hospodárstva, ekonomiky, to sú malé a stredné podniky. A Joana by nám k tomu mohla niečo povedať. zámery sú dobré, ale nedosiahneme vždy to, čo by sme mohli dosiahnuť. Mali by sme odstrániť byrokraciu, mali by sme vytvoriť pre malé a stredné podniky možnosti. Potom by sme sa mohli zaoberať otázkou oprávnení a schopností aby tí zamestnanci, ktorí sa e, pri tých, e, u tých podnikov budú uchádzať o prácu, mali primeranú kvalifikáciu. Mali by sme zlepšiť situáciu so zamestnanosťou. Údaje z tohto roku sú pozitívne. Ďakujem, pán Poreli, ako ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Je ťažké myslieť na politiku pre malé a stredné e, politiky v Európe alebo v jednotnom e, trhu, ak e, je tu medzi jednotlivými členskými štátmi odlišný, odlišná fiskálna záťaž. Niektoré krajiny v EÚ často sa snažia využívať daňový systém na to, aby pritiahli k sebe určité podniky na úkor iných krajín. Írsko Eh, z tohto častoviku. Nemyslia si eh, naše rečničky, že by bolo potrebné v Európe sa začať vážne zaoberať aj fiškálnou politikou členských štátov a teda aj toto urobiť súčasťou európskej politiky? Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani Sandel. Si, monsieur le président. Vychcel som ťa vypnúť. Ďakujem, pán predseda. Chcela som v prvom rade vyzvať tie snahy, ktoré už boli vynaložené a dobré zámery, ktorým čelíte, pretože sa stretávate s malými a strednými podnikami, ale tieto dobré zámery sa nevždy nutne e, dajú aj reálne pocítiť. No pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak to je naozaj boj ešte aj dnes, pretože najprv musia získať správne informácie, čo sa môže udiať napríklad na web stránkach, ale častokrát sú napríklad len po anglicky, takže je problém. Potom často tieto malé stredné podniky majú problém nájsť dobrého finančného prostredníka, aby boli schopní sledovať programy. Potom musia spracovať dokumenty, čo tiež nie je jednoduché. Potom sú tu kontroly, ktoré musia postupovať, tie sú veľmi záväzné a veľmi nákladné, takže to, to je moja prvá pripomienka. Ešte stále je to všetko veľmi, veľmi komplikované, aj keď sa prejavuje dobrá vôľa. No a potom otázka na pani Drake. Hovorili ste o obnovovaní podnikov, ktoré boli podporované. Myslím, že ste hovorili o, v horizonte 2020. A vravili ste, že vďaka tomu vzniklo veľa nových podnikov. A ja by som ocenila informácie o podnikoch, ktoré už boli podporené a teda či aj tie majú možnosť opätovne e, podať žiadosť alebo prípadne e, už to nerobia, pretože e, boli odstrašené prvou ťažkou komplikovanou skúsenosťou. Ďakujem, pán Maška. Eh, ďakujem, pán predseda. Eh, bol som v Írsku eh, tesne pred krízou a ja som bol vtedy spravodajcom pre rozpočet Európskej únie a tam som videl na vlastné oči, ako sa tá bublina veľká v oblasti nehnuteľnosti nafúkuje a vedeli sme všetci, že to musí raz prasknúť. A preto som veľmi rád, že Írsko sa z toho tak rýchlo spamätalo a že ste takí flexibilní a že e, cítim pozitívne nálady od vašich podnikateľov a to je urobí niekedy najviac. Nálada pozitívna urobí niekedy viac ako, ako čokoľvek iné. To je, veľmi, to je veľmi dobré. Súhlasím s pánom Rubigom, že je dôležité, aby bol podnik na konci roka v zisku. Je to dôležité ale rovnako je dôležité, aby podnik mal dostatočný finančný tok. Lebo niekedy môžete mať na papieri zisk, ale ak nemáte zdroje, tak môžete skrachovať, aj keď máte ten zisk veľký. A to je veľmi dôležité. A preto sa chcem opýtať, lebo my sme ako parlament pred, a rada pred niekoľkými mesiacmi schválili, že e, je nutné, aby si firmy platili do 30 dní a v oblasti zdravotníctva maximálne do 60 dní a to sa celkom nedodržiava a toto je obrovský problém. A chcem sa opýtať, že ako vy pociťujete finančnú disciplínu v Írsku a ako vy pociťujete prístup k financiám, lebo dnes iba 4 podnikateľov majú dostatok financií z vlastných zdrojov, aby sa mohli rozvíjať. Ďakujem. Ďakujem vám moc krát. Uh, Madame Kappel. Danke, Herr Ďakujem pekne. Obom dámam by som sa rada poďakovala za veľmi zaujímavé vysvetlenia, najmä pani Drake, za zaujímavý príspevok. Malé a stredné podniky plnia v tejto dobe veľmi dôležitú úlohu. Vieme, že viac ako 99 ekonomiky pokrývajú malé a stredné podniky, dve tretiny zamestnancov pracujú v malých a stredných podnikoch a 80 daňového, e, daňových príjmov je práve z malých a stredných podnikov, preto e, sa musíme stále snažiť sústreďovať na malé a stredné podniky. Uh, Rámcové podniky pre malé a stredné podniky sú také, mali by byť také, aby tieto prosperovali aby na konci roka boli v pluse a nie v mínuse. Rámcové e, podmienky um, ide najmä o odburávanie byrokracie, Takéto opatrenia um, ste už spomenuli, ide najmä o špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ako by jednotlivé e, štáty mali podniko- um, postupovať, ako by sa byrokratická záťaž dala znižovať. Um, musíme obchodné bariéry taktiež odstrániť Okrem toho prístup k financiám. Pani Kellen, vy ste sa už o tom vyjadrili, že najdôležitejšie pre malé a stredné podniky je práve toto. Hovorili ste o horizonte 2020 a prístupe k tomuto nástroju. Treba to podporovať. Moja otázka, respektíve prozba. Už sa dnes e, uviedol príklad štyroch e, daňových zón, respektíve um, bezdaňovej zóny vo Francúzsku. Mohol by to byť pre vás príklad, ak by sa to overilo a osvedčilo vo Francúzsku. Prešli by ste k tomu. A druhé odporúčanie. Um, intenzívnejšie vytváranie klastrov pre malé a stredné podniky. Vy ste hovorili tiež o skúsenostiach v Írsku. Možno toto by mohol byť spôsob, ako podporiť malé a stredné podniky a odburávať administratívnu záťaž. Ďakujem. Pán Martin. E Ďakujem, pán predseda. A ja som veľmi rád, že sa malým a stredným podnikom prideluje taká dôležitá úloha v Európe, pretože sú naozaj zásadné pre hospodárstvo. Avšak je tu jedna vec, ktorú som si vypočul a ktorá ma trošku rozrušila, pretože keď hovoríme o zredukovaní daní, právnych predpisov, štatútov zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej, tak si myslím, že podľa mňa to nie je veľmi dobrý projekt pre Európu. Uh, Naopak, bol by to dobrý projekt pre rozšírenie hniezda extrémistov, takže pozor na to, čo robíme. Hovorili ste o úlohe financovania malých a stredných podnikov a veľmi malých podnikov, avšak musíme nazvať kačku kačkou. Aká je úloha bank? Máme tu krízu, neviem ako to je v Íresku alebo v Európe, ale vo Francúzsku to bola naozaj špinavá hra a takmer nikdy sa neriešila otázka financovania malých podnikov, malých a stredných podnikov. Po druhé, úloha veľkých nadnárodných podnikov, ktoré často E, riadia pravidlá veľkých skupín, alebo nastavujú pravidlá a kolega hovoril o tých 60 dňoch, niektoré podniky platia až e, po 80 dňoch faktúry a to je podmienka, aby človek s nimi vôbec získal zmluvu a to je potrebné, aby sme tu tiež hovorili o úlohe e, zákonodarcov, pretože oni sú oni sú dôvodom týchto problémov. No a potom ešte otázka klástra malých a stredných podnikov. To je podľa mňa zaujímavá myšlienka, pretože by, rád by som si o tom počul viac, pretože pokiaľ tento klaster má spôsobiť vyššiu mieru spolupráce medzi malými a strednými podniky, to je podľa mňa dobrý nápad. A myslím si, že sa musíme prikláňať k overeným európskym postupom. Pred niekoľkými rokmi som bol na severe Talianska, kde myšlienka prostriedkov na výskum a vývoj, e, komercializácie produktov prebiehala, čo bol podľa mňa dobrý nápad, pretože spolu sme silnejší. Hovorili ste tiež o prístupe k vzdelávaniu manažérov, ale taktiež by sme sa mali zamerať na vzdelávanie zamestnancov, pretože aj tí častokrát nemajú prístup k takéto, takýmto možnostiam. Speaker. Ďakujem pekne. A ako posledný rečník vystúpi pán Maragal, prosím. Sí, buenos días. Okay. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za vysvetlenia. Budem stručný. Uvediem, ako to vyzerá v Španielsku, respektíve v Katalánsku, kde máme veľmi špecifickú štruktúru podnikov. Určite je to súčasť tohto nášho španielského príbehu. Uh, Um, zaujímavá je najmä daňová štruktúra, ktorá zaťažuje malé a stredné podniky. Potom tu máme tri prvky, v ktorých existujú jednoznačné rozdiely. Po prvé, prístup k financiám, k úverom. Po druhé, náklady na energie. A otázka nákladov, ktorá je u nás e, dvojnásobná v porovnaní so strednou Európou. Toto je tiež otázka harmonizácie v Európe. Cítime potrebu harmonizácie medzi štátmi. Tam musí Európa zasiahnuť. Ak si pozrieme veľkosť e, hospodárstva v Katalánsku, tak by sme mohli dokonca povedať, že nejde o malé a stredné podniky, ale len o malé. Stredné v podstate takmer nemáme. Treba pravdepodobne pracovať na tom, aby sa každá jednotlivá firma mohla rozrastať. Cítim potrebu investovania do odborného vzdelávania, toto vzdelávanie, takéto školy musia byť prepojené priamo na realitu na pracovnom trhu. Ak takáto komunikácia medzi vzdelávaním a praxou nebude existovať napríklad aj kvôli tomu, že podniky sú príliš malé, tak malé a stredné podniky takmer nenajdú vhodných zamestnancov a investičný plán pána predsedu Junckera sa určite uberá správnym smerom ale teraz sa investuje len do veľkých infraštruktúrnych projektov a z toho majú malé a stredné podniky malý úžitok. A v tomto pláne preto potrebujeme silnejšie zohľadnenie a zapojenie malých a stredných podnikov na lokálnej a regionálnej úrovni a potrebujeme lepšie nástroje na sledovanie tejto stratégie. Pán predseda hovorí, ďakujem všetkým kolegom. Joanna Drake um, je z Malty, tam aj študovala. Potom študovala v Brugách a bola zástupkyňou Európskej komisie na Malte. Ako teda vy vidíte situáciu malých a stredných podnikov. Takže vy to sledujete nielen z malského pohľadu, ale z celoeurópskeho pohľadu. Odovzdávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj poslancom za veľmi zaujímavé otázky. Sústredím sa na tie hlavné. Objavila sa aj kritika pre Patriciu, smerovaná na Patriciu v súvislosti s finančnými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii a s rozvojom takýchto nástrojov cez jestvujúce banky. A toto pravdepodobne nebudú banky, ktoré by si vybrali malé a stredné podniky, ktoré túto európsku podporu naozaj potrebujú. K tomuto by som chcela povedať. že banky vyzývame, aby požiadali o prostriedky z Európskeho investičného fondu. aby mohli priamo na mieste podporovať svoje malé a stredné podniky a v rámci siete European Network Európskej komisie sa v januári 2000 15 um, výrazne zvýši úroveň finančného poradenstva, pretože táto sieť je súčasťou Európskej komisie spolu s regionálnymi zväzmi a agentúrami, ktoré pôsobia priamo v regiónoch a spolu so všetkými, ktorí sú zapojení, ktorí sú aktérmi v hospodárskej sfére. Radi by sme prispeli k zlepšeniu situácie malých a stredných podnikov. To samozrejme ešte nezaručuje, že banky budú férovo posudzovať riziko v súvislosti s predloženými projektami a pre žiadateľov o úvery, e, ktorí si, by si inak úver nemohli dovoliť, e, táto situácia snáď bude jednoduchšia. Preto by som rada povedala, že by sme sa viac mali zameriavať na vzdelávanie bankových zamestnancov, ktorí rozhodujú o zadávaní úverov. Pokiaľ ide o to, aby sme mysleli skôr na e, tie malé firmy a záťaž, e, bola tu otázka k legislatíve, e, výnimky pre malé a stredné podniky, to nebolo nikdy populárne medzi malými a strednými podnikmi takáto myšlienka. Nechcú byť označkované tým, že oni majú výnimky tento e, test pre malé a stredné podniky. E, e, my sa snažíme v komisii s generálnym tajomníkom aj s ostatnými službami, ktoré sa dnes sústredujú na malé a stredné podniky tak veľmi ako my, aby sme sa začali zaoberať tým, aký by to malo skutočný dopad. Ako viete, mhm. Nedávno došlo k preskúmaniu usmernení pre dopadové analýzy a v rámci tohto uznesenia, o ktorom hlasoval parlament, aj tam sa skôr k všetkému pristupovalo z pohľadu posilňovania seriózneho prístupu k hodnoteniu dopadov. a toho, aby hodnotenie dopadov na malý a stredný podnik bolo spolahlivé. Čiže povedala by som, že prepojenie toho prístupu, aby sme najskôr mysleli v malom a dôsledne uplatňovali e, usmernenia a uistili sa, že všetky predpoklady v rámci programu REFIT ktoré sú, v súčasnosti sú už prekonané, by sa mali prekonať, mali by sa prispôsobiť aktuálnym novým cieľom. Skôr toto by mal byť spôsob, ako to poňať do budúcnosti. Nemali by sme e, vytvárať výnimky z legislatívnych aktov. Zelené príležitosti samé o sebe, tam by som odkázala na zelený akčný plán. Tento vznikol uh, a bol uvedený do praxe v priebehu tohto roka a tam je cieľom lepšie vybaviť malé a stredné podniky na to, aby sa mohli uchádzať o zdroje a zároveň príležitosti na podnikanie na zelenom trhu. Tam sa snažíme zapájať do toho zainteresované strany v rámci zelenej ekonomiky, zelených trhov a malé a stredné podniky aby po skombinovaní všetkých faktorov mali dobré možnosti na podnikanie. Napríklad tzv. pozorovacia platforma pre energetickú úspornosť a poradenstvo pre malé a stredné podniky, ako by mohli fungovať úspornejšie a vstúpiť na zelený trh, kapitálové zaistenie tu odkážem na nástroj COSME, rizikový kapitál áno, zatiaľ ho malé a stredné podniky nemajú do veľkej miery, to je pravdou. A my v rámci konzultácie SPA prichádzame s tým, že trh pre rizikový kapitál je budovaný v Európe najmä z pohľadu malých a stredných podnikov a zabezpečovania nových zdrojov pre nich. Ide naozaj o dobrú príležitosť, schopnú, peňažné prostriedky sú síce v rámci SIPu obmedzené, ale nástroj tu bol 21 miliard eur. Pomer tu bol 1 k 30 eurám. Malo to teda obrovský dopad. V prípade Kosme to bude podobné. Máme síce pravidlá Solvency 2, ktoré umožňujú súkromným inštitucionálnym investorom fungovať v rámci širšieho poľa pôsobnosti, umožňujú diverzifikáciu finančných zdrojov pre kosme. Je to do tohto systému zabudované. Súhlasím s vami, že by sme sa mali sústrediť na túto problematiku v rámci nového SPA a v, rám, v rámci Small Business Act Čakáme na spätnú väzbu, máme veľa podnetných reakcií, ale dúfam, že sa dozvieme ešte viac. 70 až 80 toho, čo sa deje v rámci Small Business Act, sa už stretlo s pozitívnou reakciou. A teraz 17 európskych štátov, či skôr juho európske krajiny. Čo pre ne, nich robíme? Venujem, venujeme sa im zvláštnym spôsobom. Samozrejme, že máme iniciatívu pre MSP, táto sa stále testuje. A vyzývame tu členské štáty, aby práve časť svojich štrukturálnych fondov vyčlenili na investície v strategickej oblasti, ktoré budú najvhodnejšie pre malé a stredné podniky. Taktiež Junckerov fond sa uberá týmto smerom. A len pre vašu informáciu, v rámci SIPu sa prihlasovali uchádzači vo veľkej miere práve do tejto oblasti a aj fond EFSI vyzýva členské štáty, aby sa venovali malým a stredným podnikom v rámci strategických investícií a bude to taktiež súčasťou paktu stability a rastu. Stratégia v oblasti rastu len v krátkosti, čo má úmysle komisia v roku 2016. Klastrová stratégia sa bude sústreďovať na uvoľnenie potenciálu nových vznikajúcich odvetví, či už prostredníctvom transformácie jestvujúcich odvetví, alebo podpory vznik nových odvetví prostredníctvom cezhraničnej spolupráce, prihraničnej spolupráce. Klastre znamenajú vždy inováciu, aspoň takto vidíme my. Združujeme menšie a väčšie firmy spoločne a obe strany z toho môžu ťažiť kvalifikácia, znalosti. Na to ste sa pýtali, ujali sme sa toho ako novej priority v rámci SPA. Komunikácia. Nemôžeme tu predstierať, že sme príliš blízko, že sme sa prispôsobili priblížili k tej hranici 23 miliónom malých a stredných podnikov. Musíme sa spoliehať na spoluprácu s takýmito združeniami, organizáciami, so všetkým, čo je súčasťou Small Business Act. Máme tu aj poradenské služby prítomné v rôznych regiónoch. Ich povinnosťou je vzájomne komunikovať a vytvárať správne podhubie pre malé a stredné podniky. Ďakujem, hovorí pán predseda. teraz Patricia. Kalan, absolventka Írskej univerzity. Patricia sama dostala cenu podnikateľka roka za rok 2007 a je nositeľkou aj ďalších cien. A intenzívne spolupracuje s írskou vládou ako šéfka združenia a je taktiež členkou výboru pre Business Euro, pre podnikanie. Ďakujem. Ako už Joana začala, ja sa tematicky budem venovať jednotlivým otázkam. Koncepcia klastrov v Rade členských štátov sme sa tiež presunuli v smere k službám a zameriavame sa tiež skôr na výrobu. Robia to aj samotní podnikatelia. Naša organizácia je súčasťou IBECu, ktorý zastupuje celý podnikateľský svet a všetci výrobcovia v priemyselnej sfére hovoria spolu, komunikujú, zdieľajú overené postupy, podnikatelia majú špecifickú zodpovednosť, aby ukazovali v tomto smere, čo je potrebné urobiť a máme šťastie v tom, že naša krajina je malá, že nadnárodné podniky sú v konkrétnych mestách, čiže všetky informačné a komunikačné technológie sú k dispozícii, tieto sú združené v klastroch podporujú svojich pracovníkov, aby boli inovatívni, novátorskí, aby zakladali nezávislé firmy. Čo sa týka duševného vlastníctva, postupovali veľmi kreatívne. Myslia si, že je veľmi dobré, aby zamestnanci prichádzali s novými námetmi, Toto bola záležitosť najmä priemyselnej sféry. Podporovali sme granty a zdroje financovania. Máme vlastnú agentúru Enterprise Ireland, podnikanie Irsko. Mm, podniky teda nevedia, že za tým stojí Kosme e, alebo iné e, programy. Pre výrobnú sféru existuje k dispozícii o mnoho viac prostriedkov, čo je veľmi pozitívne. Uznávame taktiež, že je nákladnejšie vytvoriť výrobné kapacity. Čo sa týka regulácie, tento týždeň sme mali seminár, kde bolo e, OECD zastúpené a kolegovia zo Spojeného kráľovstva. Sme vďační za to, čo prebieha v Spojenom kráľovstve. Ak je niečo takéto povinné, ak reálne ciele jestvujú jestvujú. Ale ak nie jestvujú reálne sankcie, tak sa budú hlásiť k tejto stratégii členské štáty iba formálne. Nehovoríme iba o makroregulácii. Súhlasíme s tým, chceme uľahčiť podnikateľom situáciu. Chceme, aby sa vyrovnali s, e, e, s týmto. Ak formulár má zmysel, tak by sa mal vyplniť na tejto, na tejto úrovni pocitia podniky e, dopad e, stratégie na odstraňovanie byrokracie. Nehovorím, že by sme sa úplne mali všetkých predpisov zbaviť, pretože máme, e, máme predpisy týkajúce sa pracovnej doby. Takáto legislatíva vznikla ešte pred objavením uh, e-mailu, čiže je ta, sú tam stanovené určité rutinné záležitosti. A teraz eh, k splatnosti faktúr. Uh, Európska komisia na túto tému zorganizovala seminár po dvojročnej kampani. Odohralo sa to pred niekoľkými týždňami v Írsku. Sa obvykle čaká 62 dní na splatnosť faktúr, ale keď sa kríza začala, tak sme povedali, že by štát mal byť e, tým vzorovým príkladom a dokonca e, sa Dokonca v rámci 15 dní sa teraz e, splácajú faktúry aj v rámci bankového sektora, aj e, štátne orgány sa k tomuto zaviazali. Stačí len, ak chcete. Teraz sa diskutuje o tom, či by to malo byť 30 dní. Veľk, väčšina veľkých podnikov má zakotvenú zmluvne splatnosť trošku dlhšiu, ale my v Írsku vravíme, že chceme, aby to bolo 30 dní, pretože chceme otvorené hospodárstvo súdnictvo v rámci EÚ. Ak EÚ e povie, že by to malo byť 30 dní, tak e, je to otázka dohody. E, ja vám adresujem túto otázku. Nedá sa to určiť, stanoviť na globálnej úrovni ani na úrovni EÚ, pretože nechceme obmedzovať konkurencieschopnosť našich podnikov, ale v tomto smere treba určite niečo urobiť a okrem toho ešte kódexy správania a overené postupy, zlepšenie podnikovej a podnikateľskej štruktúry. Na toto sa treba zamerať, ale mali by sme tu mať jasné lehoty. A teraz kvalifikačné predpoklady personálu. Aj toto musí vyplynúť z hospodárskej sféry, pretože vlády a štáty nevedia, čo firmy potrebujú. Preto máme školiaci systém, s tým, ktorý naštartovala hospodárska sféra. Sieť, e, ktorá sa volá Skillnet, môže žiadať o prostriedky z EÚ. E, deje sa tak aj cestou ďalších agentúr, ktoré školia nezamestnaných. A najdôležitejšie pre management je, že musíme zlepšiť kvalitu riadiacich pracovníkov. Práve preto riadiaci pracovníci si musia nájsť čas na takéto školenia a um, musíme myslieť aj na to, že niektoré firmy nedokážu zaplatiť svojich riadiacich pracovníkov eh, v súlade s primeranou cenovou hladinou panujúcou na trhu. Musíme si najskôr zvyknúť eh, na to, že keď v niečom zlyháme, tak sa z toho môžeme niečo naučiť. Bohužiaľ, um, zistujeme, že u nás to funguje inak, že sa sused teší alebo jedna firma sa teší, ak tá, tej druhej sa nedarí a ak niekto dostane odpustené e, platenie daní alebo nejakých ďalších poplatkov, e, tak mu to nikto neodpustí. Bohužiaľ, E, to takto funguje. A teraz e, k jednotlivým menšinám. Cieľene zamerané programy pre etnické skupiny um, a fungujú v rámci programu EU Equal Skonštatovali sme, že takéto skupiny mm, čiže pristahovalci by chceli niečo mať na začiatok, čo by podporilo ich etnikum alebo ich menšinovú skupinu. Pre začiatok je určite dôležité, aby sme špecificky podporili všetkých, ktorí sa o niečo snažia. Ja by som označila dokonca aj mladých ľudí ako menšinu v istom zmysle slova. je náročné udržiavať kontakt medzi malými a strednými podnikmi. Takúto komunikáciu však potrebujeme, musia existovať web stránky. Ja som si pozrela web stránku Kosme a snažila som sa tam nájsť informácie o mojej krajine. Bohužiaľ to nefungovalo a ja myslím, že toto by malo v zásade veľmi dobre fungovať. Čo sa týka daňovej politiky. Veľa sa hovorilo o daňovej politike Írska, ale mnohé krajiny umožňujú zahraničným podnikom, aby platili o mnoho nižšie efektívne daňové sadzby v porovnaní so štandardnými daňovými sadzbami. V Írsku to funguje tak, že ja teraz budem hovoriť za malé podniky, že toho času naša vláda um, neuznáva podnikateľský duch. Platí 30-percentná daň na um, zdanenie um, výnosov. Pán predseda, ďakuje obom rečníčkam za ich vysvetlenia a príspevky do diskusie. Ešte raz ďakujeme. The next part of our hearing, SME access to finance, private and public Prístup malých a stredných e, podnikov k financovaniu teraz ďalšia časť a e, slovo bude mať pán Guy e, Geldov po našej diskusii e, e, s diskutujúcimi z oboch strán nášho kontinentu, z juhu aj e, severu. E, sme teraz e, priamo v strede Európskej únie. Pán Gigeldov e, doštudoval v 91. roku na e, vchodnej škole Solvej. E, v Bruseli. A e, bol e, tým líderom aj v firme McKinsey a takisto aj v Business Consulting Solvay, bol generálnym tajomníkom uh, Belgickej asociácie pre rizikový e, kapitál e, medzi rokmi 2007 až 2011, ale ešte stále e, je veľmi aktívny v tejto oblasti. Chcela by som, chcel by som vyzvať teraz už našich hostí, aby sa ujali slova. Je to teraz lepšie? prvom rade by som chcel e, poďakovať za príležitosť, e, ktorú e, dostala platforma rizikového kapitálu, aby teda sa vyjadrila pred, pred vami. Toto je totiž to dlhodobý partner nových, ale nielen nových malých a stredných podnikov. Jednoducho podnikov, ktoré chcú rásť je dôležité, aby sme zakladali e, nové podniky, aby e, e, začínali podnikať, ale takisto je treba ich podporovať aj neskôr v priebehu ich fungovania. Komisia, parlament začínajú sa zaoberať týmito témami. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože riskový kapitál ako také je niečo, čo nie je tak e, veľmi ľahko e, porovnateľné s bankami. Je to e, osobitná skupina a chce naozaj poskytovať finančné prostriedky firmám je dôležité, aby sa k nám nepristupovalo tak ako k bankám, aby, sme sa, aby nás nevnímali rovnako. Takže kapita- e, e, firmy, ktoré investujú do rizikového kapitálu, investujú do re- reálnej ekonomiky. My neinvestujeme do finančných nástrojov, do rôznych komplikovaných produktov, ktorým takmer nikto už dnes nerozumie a ktoré vytvárajú veľa problémov. Nie, my investujeme do skutočných firiem, skutočnej e, technológie, do skutočných ľudí a ja si myslím, že toto je dôležitá, dôležité posolstvo a dôležitá súčasť e, rastu firiem, aby tieto sa stali naozaj šampiónmi budúcnosti. E, samozrejme, e, takéto financie vytvorujú pákový efekt a vytvárajú prístup k ďalším financiám ale aj iným eh, eh, napríklad programom, eh, ktoré poskytujú ďalšie zdroje. A napokon na úvod by som chcel povedať, že my sme dlhodobí investori. Keď investujeme do nejakej firmy, E, ktorá možno e, vznikla e, na základe nejakej výskumu na univerzite, kde vlastne sa zaoberá nejakým dôležitým potenciálom, zaujímavým potenciálom nejakej molekuly. My sprevádzame nejakú skupinu ľudí a sprevádzame ich možno 6 až 8 rokov. Takže nechceme len rýchlo zbohatnúť zo dňa, do, z dňa na deň. Chceme naozaj, aby táto firma rástla, a stala sa úspešnou. E, pár čísel, nechcem vás s nimi e, príliš nudiť, pretože máte prístup k mnohým údajom. E, zagregoval som to všetko, vidíte to tu hore. Dnes priemysel rizikového kapitálu investuje do viac než 20 tisíc európskych firiem. Každý rok investujeme do 4 tisíc firiem Eh, sú to teda semienka, novovznikajúce eh, firmy, ale aj firmy v neskorších štádiách svojho rastu a eh, rastúce firmy. Každoročné investície, toto sú samozrejme spriemerované čísla za posledných 7 rokov, teda v období od krízy po kríze a e, preukázalo sa, e, že e, náš segment je veľmi stabilný aj teda v časoch krízy. Ten počet firiem tam nepadal až tak dramaticky v dôsledku krízy, čo sa znížilo samozrejme, a to nie je to dobré, sú objemy, boli sme na úrovni 9 až 10 miliard každoročne a to spadlo na 7 miliard ročne. Takže miera ambície sa, ambícií sa znížila. Nie všetky e, firmy sú vhodné pre rizikový kapitál. My sa zredieme na osobitný segment trhu. Vidíte to tuto v strede, e, prísvitky. E, väčšina financí, ktoré investujeme, sa investuje do e, e, e, vedy okolo života, do IKT, do zelených technológií, do čistých technológií nejaká firma, ktorá e, e, pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energií e, v Klinteku, môže byť súčasťou aj iného priemyslu, takže nemusí byť tak ľahko zretelné, že, že spada do tohto sektora, ale pre nás je dôležité takéto delenie. 90 firiem, ktoré podporujeme, majú menej než 100 ekvivalentov plných dní. Takže sme teda v oblasti malých a stredných podnikov. Segment rastu samozrejme, Eh, investujeme aj trošku do väčších spoločností, pomáhame im rásť, aby prešli na ďal, do ďalšieho segmentu, aby mali eh, pár stoviek zamestnancov a napokon eh, rizikový kapitál nie je iba o počiatočných investíciách. Keď investujeme 100 miliónov do firmy dnes, my rezervujeme 200 miliónov pre ďalšie investície, aby sme e, firmu podporovali počas jej životného cyklu, cyklu pretože je e, nesmyselné vytvárať nové firmy, malé podniky, pokiaľ e, sa im nikto nebude ďalej finančne venovať v neskôršom štádiu. Toto je dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť. Dve veci e, som už spomenul, e, takže e, my sme financie, nie zadlženosť, prinášame naozaj financie, nie zadlženosť, konkrétne peniaze. My prinášame to a teda pomáhame pritiahnuť k firmám to, čo nazývame soft money, meké peniaze, ďalšie zdroje teda, podporujeme inovácie, zvyšujeme e, schopnosť e, e, týchto firiem požičávať si a priťahujeme aj investorov z, zo zámoria. Už aj našim portfóliom priťahujeme investorov, pretože, my, pretože Európsky fond rizikového kapitálu z Ameriky, z Japonska potrebuje lokálnych investorov. To je jediný spôsob, ako môže ako môžu fungovať. Takže takýmto spôsobom priťahujeme aj zo zahraničia e, fondy. Rizikový kapitál, samozrejme, my nie sme banky, alebo nie sme iba banky. Keď idete do banky a žiadate e, peniaze, čo urobí banka? Bude sa pozerať iba na to, či táto firma môže splatiť úver môže si dovoliť takúto e, e, službu e, úverovú, pretože banka samozrejme nechce, aby to zle potom vyzeralo. V jej podkladoch toho by vznikli problémy. Takže my máme akcionárov, máte e, všeobecne zamerané e, e, firmy, ktoré poskytujú rizikový kapitál, alebo všeobecnosti ich máte zamerané na jednotlivé segmenty. My poznáme, aké sú tam triky, vieme, čo ako funguje. Máme profesionálne siete investorov, máme koinvestorov, ktorí investujú spolu s nami a napokon vďaka tejto expertíze a týmto vedomnostiam Nemajú to vždy veľmi radi. E, firmy, ktoré otvoria svoj kapitál, my e, poskytujeme poradenstvo. E, niekedy sa stávame tak trošku svokrov týchto firiem, ale svokry vždy radia s tým najlepším zámerom. Našou povinnosťou je tieto rady poskytovať a tlačiť tieto firmy smerom k operačnej excelentnosti. A preto, pán predseda, vážení poslucháči, je e, dramatické, ako sa za, e, e, teda, teda základňa financovania ako erodovala za posledné roky. Je čoraz menej peňazí k dispozícii, teda pod rizikovým kapitálom z časti. Je to našou vinou, nie vždy sme mali až tak dobrú návratnosť ale aj regulátory, ani e, e, vlastne e, legislatívne prostredie nebolo vždy také priaznivé. Samozrejme, chcete mať stabilitu vo finančnom systéme, chcete sa zaoberať stranením rizik, chcete mať istotu ale Basel 3, CRD, Solventnosť 2, MIFID, kto na seba v tejto spoločnosti preberá riziko? Spoločnosť bez rizik žiaľ neexistuje. A vy jednoducho potrebujete mať ľudí, ktorí na seba e, preberajú e, rizika, peňažné rizika. Samozrejme, e, dá sa povedať, že poskytujeme z iných zdrojov peniaze, komisia, investičné peniaze. To sú verejné financie. Nie je na tom nič zlé, ale e, do určitej miery e, to e, deformuje trh. V niektorých krajinách sme sa dostali do takej situácie, že napríklad EF alebo BPI vo Francúzsku, ak sa rozhodnú alokovať peniaze do nejakého fondu, rozhodujú, ktorý, ktorý fond teda na tom, ako bude finančne a v týchto posledných minútach môjho prejavu by som e, chcel povedať, že ja teda e, nie som politikom a nechcem ním byť, ale chcel by som ehm, navrhnúť pár bodov, ktoré si myslím, e, že treba prepracovať, na ktoré treba myslieť. Treba podporovať podnikateľstvo, podnikateľského ducha, treba sa sústrediť na mladých ľudí, na technológiu, vedu, výskum, inžinierstvo, v niektorých krajinách je veľmi negatívny obraz e, podnikateľov. Treba, e, treba takisto aj podporovať ochotu e, pristupovať do rizík. Ako som už povedal, my nie sme banky a preto je dobré, aby sa s nami lepšie zaobchádzalo. A a netlačte nás iba do rúk verejných investorov banky, poisťovne e, môžu ešte stále alokovať svoje financie aj pár percent e, všetkých e, tých peňazí, ktoré sú v bankových účtoch, by veľmi pomohli nášmu priemyslu. Je to, sú to súkromné peniaze a myslíme si, že by boli lepšie alokované, než keby to alokovala nejaký, nejaký verejný orgán. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Um, Oliver Gajda. Ďakujem za uh, váš zaujímavý prejav. Uh, Oliver uh, Gajda je tiež z Belgická, spoluzakladateľ a predseda Európskej siete crowdfundingu. Tiež teda poskytuje mikrofinancovanie, um, rizikový kapitál, sociálne, sociálne podnikanie aj teda e, v sektore, e, ktorý necieli na, e, na zisk v Európe aj v USA. Študoval tiež na Solvay Business School, takisto aj v Nemecku, aj vo Veľkej Británii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj všetkým poslancom za to, že ma pozvali, že mám príležitosť sa tu prejaviť. No, veľa už tu bolo povedané, ale pokúsim sa ešte pár vecí pridať. V prvom rade dnes ráno tu už zaznelo, že tá téma, o ktorej hovoríme, je nepodarkom politikov, pretože sa o tom hovorí už 20 rokov a nikam sme sa nepohli. Uh, Máme tiež strednodobú revíziu Lisabonského programu, kde sme chceli z Európy urobiť najkompetitívnejšiu spoločnosť, najkonkurencieschopnejšiu spoločnosť. Takže myslím si, že toto je práve príležitosť e, strednodobej revízie Horizontu 2020 na to, aby sme e, pristúpili k činom. Som rád, že je tu dnes aspoň tretina e, tohto výboru, aby si vypočula obavy e, zástupcov 50 našej hospodárskej agendy, našich e, pracovných miest v Európe. Možno je to aj na vás, aby sa dôležitosť malých a stredných podnikov posunula na vyššiu úroveň. No, hovoríme o financovaní, hovorili sme o crowdfundingu, a pán Geldov už o niektorých prvkoch hovoril. Financovanie sa rozdeľuje na dve úrovne, kapitálový trh a bank, banky. Pokiaľ ste naštartovali podnik, pracujete ako, ako účtovník, viete, že máte e, príjmy a výdavky, bez príjmov firma fungovať nemôže. No hovoríme teraz o kapitálových trhoch v Európe máme e, tú situáciu, ktorá nie je likvidná, ktorá neumožňuje financovanie malých a stredných podnikov. Máme mladé trhy a nemôžeme poskytovať financovanie malým a stredným podnikom. A teda našou nádejou je e, rizikový kapitál. E, to je možnosť, ako tieto malé stredné podniky podporiť. A potom sú tu agenti, pretože v tejto chvíli e, je situácia na trhu veľmi náročná z byrokratického hľadiska, nie je transparentná, nie je ľahké poskytovať financovanie a investovať do malých a stredných podnikov. Máme 20 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré potrebujú kapitál, ktoré majú menej než 20 e, zamestnancov. Možno 10 miliard ročne sa investuje do malých a stredných podnikov. A 20 miliónov malých a stredných podnikov nemôže prežiť z takýchto investícií. Pokiaľ tomu veríte, musím povedať, že ste hlúpi. E, musí existovať iný zdroj kapitálu. Niekto musí predsa financovať naše podniky. Rizikový kapitál vám, vám neposkytne peniaze, keď chcete začať podnikať. E, ten nástupuje až keď máte problém. Ale niekto predsa musí financovať tieto malé a stredné podniky a ja vám poviem, kto to je. To sú tzv. 3F, Friends, Family and Fools, priatelia, rodina a blázni. To sú ľudia, ktorí založia hypotéky na svoje domy a riskujú všetko, čo majú, aby nasledovali svoj sen, aby pravdepodobne mm, skrachovali, pretože veľmi veľa malých a stredných podnikov krachuje, to vám povie každý podnikateľ. A taká je realita. Takže čo potrebujeme? Otvorené, transparentné kapitálové trhy, kde podnikatelia majú dosah na peniaze. A nie len inštitúcie investujú pretože tam sú naozaj striktné regulačné opatrenia, ale kde aj ľudia, ktorí už investovali do malých a stredných podnikov ako ja alebo ktokoľvek z vás, budú mať príležitosť investovať do malého a stredného podniku, o ktorom si myslíte, že má správny prístup pri riešení problémov, ktorý e, našu spoločnosť doženie k lepšej schopnosti, lepšiemu sociálnemu prostrediu alebo akékoľvek inej hodnote. A môžete investovať aj vo, vo výške niekoľko tisícov eur pretože úprimne povedané väčšina ľudí v našej spoločnosti chápe riziko investovania, kupujú si domy a tak ďalej. Proste investície sú súčasťou nášho života a vieme, čo to znamená zlyhať. Takže tu e, nadchádza crowdfunding, ktorý za posledných 5 rokov v Európe naozaj prekvitá a dnes e, predpokladáme, že 2 miliardy ročne e, smeruje na podporovanie malých a stredných podnikov. Naozaj sú to 2 miliardy eur za 5 rokov, čiže tam nerá tam žiadnu štátnu pomoc. Aj keď 40 e, 50 e, pomoci je e, zo strany štátu, Európsky investičný fond je najväčším, najväčším podporovateľom. Avšak máme tu aktíva ktoré smerujú do malých a stredných podnikov, ale veľká väčšina e, malých a stredných podnikov, ktoré e, eh, udržiavajú našu ekonomiku, je financovaná z crowdfundingu. Fond na rizikový kapitál by potreboval 10 rokov na to, aby takéto investície spôsobil. Prečo to, prečo to tak je? Ľudia to robia, pretože je to veľmi rýchle, rozhodnete sa, môžete zainvestovať, následne máte z toho, e, čerpate zo znalostí ostatných, čiže máte k dispozícii platformy a malí investori majú teda dojem, že toto je trošku bezpečnejší spôsob financovania. My sa musíme ubezpečiť, aby ľudia už neprišli o svoje peniaze, ale samozrejme aj tomu treba čili, to sa deje aj v bankovom sektore, v politike a v ďalších sektoroch. A my musíme v tejto chvíli pochopiť, že ľudia na uliciach, ktoré majú, ktorí majú príjmy, peniaz, e, pardon, zamestnanie, normálny život, sú schopní príjmať takéto rozhodnutia a my by sme im to mali umožniť. Musíme e, túto otázku riešiť aj v našich právnych predpisoch, aby takýto spôsob financovania išiel aj malým podnikom. Čiže takýmto spôsobom môžeme mobilizovať kapitál, ktorý máme v rukách. A tento kapitál potrebujeme investovať do nášho hospodárstva. A pokiaľ sa budeme e, spoliehať na EIF alebo programy ako COSME, ktoré vykonávajú dobrú prácu, keď podnikatelia... Pokiaľ nebudeme však e, e, umožňovať iné spôsoby financovania, tak nenaštartujeme ekonómiu. V dnešnej dobe crowdfunding funguje práve pre malé a stredné podniky a potrebujeme túto, túto oblasť formalizovať. Existuje v tejto chvíli spolupráca s rizikovým kapitálom, s biznis s bankami, ktoré toto vidia ako príležitosť môžeme vytvoriť informačné stratégie, ktoré budú benefitom pre týchto investorov. Takže napríklad 10 tisíc eurové pôžičky predstavujú napríklad pre banku obrovskú prácu, aby takúto požičku e, sprocesovala, ale predstavme si, že by toto bolo zdigitalizované, bolo by to oveľa rýchlejšie, boli by sme schopní oveľa v kratšej časovej lehote financovať malé a stredné podniky. Toto je zásadné. O tomto musíme diskutovať. Bude sa to totiž diať, či to umožníte alebo nie. Musíte brať do úvahy to, ako digitálna revolúcia mení naše životy a finančné služby sú možno jedným z posledných aspektov, kde sa táto revolúcia deje, ale keď sa pozriete na dopad Amazonu či eBayu v, v obchode, uvidíte, že to je, ten dopad je obrovský. Ničí to niektoré z najväčších podnikov. Digitálna revolúcia e, to sebou prináša obrovské zmeny. A v tejto chvíli by finančné služby taktiež mali fungovať prostredníctvom digitálnych platform. A práve crowdfunding je jedným z takýchto aspektov. Takže ja vás vyzývala, aby ste sa e, inak pozerali na e, rizikový kapitál, aby ste sa inak pozerali na úlohu občanov a chcel by som sa opýtať, keď hovoríte o prístupu k financovaniu, ne, iba nad, nerozmýšľajte iba nad rizikovým kapitálom či crowdfundingom, myslíte na celý systém, kde toto všetko funguje navzájom. Uh, Taktiež ho- hovoríme o daňových úľavách pre investorov, ktorí príjmajú riziko, e, púšťajú sa do biznisu, ktorý môže zlyhať, tak by nemali byť sankcionovaní, mali naopak by mať benefity, mali by čerpať z benefitov. Pretože pokiaľ niekto investuje do 10 firiem a z toho 5 skrachuje, tak oni na tom predsa strácajú peniaze, takže by e, sme im mali poskytnúť nejaké úľavy. Potom druhá vec, vzdelávanie, to už začína s malými deťmi, už s dvojročnými deťmi, aby si tie vytvárali návyky o tom, čo je to podnikanie, čo sú to financie. A keď sa pozrieme na štatistiky, ktoré e, publikuje Centrálna banka, tak 40-45% občanov nevedia vyrátať úrokové e, sádzby. Ako môžeme potom očakávať, že títo ľudia v dnešnom svete prežijú? Musíme teda vybudovať novú generáciu podnikateľov a treba začať už naozaj veľmi, veľmi skoro. A taktiež musíme myslieť na e, prácu vlády pri pridelovaní fondov. E, vláda by nemala byť ten líder, ako hovorí kolega. Vláda musí mať spolu, spolu stratégie. Pokiaľ niekto identifikuje zdroje financovania, tak potom má vláda pristúpiť a financovať. Čiže pokiaľ hovoríme o koalokácii rizikového kapitálu, áno, to sa už deje, ale vo veľmi obmedzenej miere. Pokiaľ získate peniaze z napríklad crowdfundingu, tak potom malo, malo byť doplnené toto, tieto financovania. Áno, ďakujem. V tejto chvíli naozaj hovoríme E, sme sa priblížili k realite po vašich prejavoch. Dáme teraz slovo nášmu spravodajcovi, pán Debaker. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj obom rečníkov, rečníkom za to, že sa zúčastnili v našej schôdze a naozaj e, intenzívne hovorili o akceptovaní rizik. Dnes hovoríme o tom, ako zabezpečiť, aby inovatívne malé a stredné podniky sa nachádzali v, prie, v prostredí, ktoré si zaslúžia. Taktiež e, som zobral do úvahy vašu žiadosť o to, aby sme prebudili, tak povediať, súkromné investície. My v parlamente hovoríme o tom, čo robiť s verejnými financiami, čo môže byť akýsi začiatok, ale na záver samozrejme súkromné investície budú podporovať rast e, budúcich firiem. Takže som rád, že ste sa v tomto duchu vyjadrili aj vy a to vítam. Mám na vás niekoľko otázok. Jeden, jedna z otázok, ktoré často čelím, keď hovorím s podnikateľmi, je financuje nás bankový systém. Samotní podnikatelia častokrát nie sú dostatočne otvorení, či e, nevedia o iných možnostiach. Takže tu potrebujeme zmenu v mentalite. Čiže nejde o nahradenie e, financí zo strany bank, ale taktiež musíme byť otvorení, alebo teda podnikateľe musí byť otvorení iným spôsobom financovania. Je potrebné pochopiť, aké hodnoty predstavuje rizikový kapitál či crowdfunding. A druh- ďalšia vec, o ktorej ste hovoril, o zelenom raste a zelených technológiách, čo je čo, čím ďalej dôležitejšie. Chcel by som sa opýtať, či máme nejaký konkrétny príklad. Je investičná klíma dostatočne stabilná na to, aby sme sa púštili týmto smerom. Je to teda situácia, ktorá by platila aj pre zelený rast, pre clean tech, pretože budeme musieť investovať viac a viac práve do týchto odvetví. No a ešte otázka týkajúca sa crowdfundingu. To je veľmi zaujímavá vec ale v konečnom dôsledku nevina, ne, nie je výnosná, pretože e, z nej nevyplývajú príjmy, ako je to napríklad v prípade rizikového kapitálu. Hovorili sme o spoločnostiach cleantechu či obnoviteľných zdrojov energie. Tie boli úspešné vďaka crowdfundingu a na záver boli schopné aj pôvodným investorom poskytnúť nejaké zisky. Takže toto sú moje otázky. Ďakujem. A teraz tieňový spravodajca. Ďakujem pekne. Myslím, že príspevky sú veľmi dobre formulované. Ja sám som v rozpočtovom výbore inicializoval projekt a síce pre um, ženy podnikateľky, môžete si predstaviť, že my by sme išli príkladom v tom, kde business angels by sa angažovali v oblasti crowdfunding, pretože potrebujeme pozitívne príklady, overené postupy, porovnávacie hodnoty. Nedá sa to bez akýchsi svetlých vzorov, ktoré nám ukážu, ako to v praxi funguje že jestvojúce príklady by sa dali zdokumentovať, to by bolo na to potrebné a mali by sme vytvoriť impulzy na to, aby niekto vystupoval na verejnosti a povedal, viem, ako to funguje, mám na to nástroje, naučil som sa to, som pripravený prispieť aj finančne, napríklad tisíc alebo dve tisíc eurami a ostatní by sa mali do toho zapojiť. Ja budem zodpovedný, zodpovedná za transparentnosť a chceme, aby e, verejnosť sledovala tento vývoj, aby bolo vidno, že férovým spôsobom čestne sa ponúka produkt alebo služba a takto sa dá dopracovať k úspechu. Treba porozmýšľať aj o tom, ako pri prevzatí rizika sa vytvorí risk premium, čiže o akých impulzoch by sme mali popremýšľať, akú mot- aká motivácia sa dá vytvoriť Um, nie je to ako pri lote alebo športke, že vložíte malú sumu a vyhráte milión, práve naopak. Uh, čiže nie, nemalo by to byť tak, že len majiteľ lotérie niečo vyhrá a tí, čo sa zapojili, prehrajú a prídu o peniaze. Práve naopak. Um, Mnohé krajiny sveta ponúkajú um, novým podnikom, ktoré chcú u nich investovať, eh, že im napríklad 30 v rámci tej základnej investície, zapla- eh, investície zaplatia oni. Nepodobala by sa to trošku na Junckerov plán, v rámci Private Public Partnership treba e, určitý podiel financií taktiež zaplatiť. Ak by sme túto verziu premietli na malé a stredné podniky, mohli by sme dosiahnuť dobrý progres. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajcom. Zaznelo tu naozaj veľmi veľa otázok. A teda pre prezrečničky, takže naše, naše dámy už odpovedali veľa otázok a teraz je na vás, aby ste odpovedali. No vidím, že ešte jeden rečník sa hlási o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka je v podobnom duchu ako tie, ktoré tu už zazneli. Chcel by som sa poďakovať eh, eh, kolegom za úžasné prezentácie. Hovoríme o financovaní malých a stredných podnikov, ktoré majú niečo na predaj, majú nový výrobok, ktorý chcú uviezť na trh, ale vieme, že životný cyklus výrobkov sa stále skracuje. Pokiaľ podniky chcú byť z dlhodobého hľadiska udržateľné, musia neustále inovovať. keď uvedú na trh nejaký produkt, už musia mať na zreteli, aký ďalší produkt vyrobia a aké životné obdobie tento bude mať. Takže to je veľmi komplexné. To, čo je komplikované pre veľké podniky, je oveľa komplikovanejšie pre malé a stredné podniky. Takže ako previazať tie otázky financovania, inovatívneho participatívneho procesu, ako ich prepojiť na uh, nejaký pilier, ktorý, ktorým by bol napríklad e, inovačný fond, ktorý by spoločnostiam umožnil toto všetko prepojiť, pretože áno, existujú mechanizmy, ktoré sme vytvorili pre malé a stredné podniky, ale je dôležité, aby tieto mechanizmy podporovali inovácie. a ktoré by umožnili e, dospieť k v riadnym výsledkom. Áno, hovoríme o súkromnom a verejnom investovaní pre malé a stredné podniky. Samozrejme, chcem vám dať slovo, aby ste zareagovali na otázky, ale aby ste sa viedli na túto tému. Áno, takže zaznelo tu viacero otázok. V prvom rade dovolte, aby som potvrdil pár vecí, ktoré tu zazneli. Okrem financovania zo strany bank je tu niekoľko ďalších prostriedkov, ktorých hodnota by mala byť pre všetky jasná. Hovorili sme o rizikovom kapitále Business Angels. Je to ako keby sme e, do živého organizmu dali baktériu, aby tento bol ostražitý. Áno, je pravda, že človek môže zareagovať horúčkou, ale v konečnom dôsledku je vám lepšie. A myslím si, že toto je práve úloha ktorú uskutočňuje náš priemysel a kolegovia, ktorí poskytujú imanie. No keď sa pozrieme na Clean tech, čiže čisté technológie, ja nie som v tomto odbore špecialista, ale keď sa na to pozriem, tak to odvetvie mi príde ešte dosť, stále dosť zúfalé. E, vyžaduje si veľmi veľa kapitálu, veľké sumy, Takže práve toto je model, ktorý bude vyžadovať veľkú mieru súkromných investícií aj verejných peňazí. Avšak treba správne zvoliť, ktorú technológiu budeme podporovať. Myslím si, že biznis model ešte v tejto chvíli nie je jasný, ešte stále sa formuje. A nie je jasné, ako e, osoby, ktoré poskytnú rizikový kapitál a imanie, aké benefity z takýchto investícií budú mať, ako to nakoniec celé dopadne. No a pokiaľ ide o dôležitosť e, modelov, tzv. role models, to je opäť veľmi zásadné. V Belgicku hovoríme EVCA o sieti Business Angels. Sme začali naozaj skúmať, ako ktorí podnikatelia fungujú, aké problémy museli prekonať, ako uh, dospeli k pozitívnym výsledkom, aj keď fungujú, tak povediať, na mínovom poli. No a najdôležitejšie, a to sa týka crowdfundingu, keď sa pozriem na základ, investičný základ, ktorý máme, nehovoríme tu o nejakých stovkách eur, hovoríme o miliónoch eur, Snažili sme sa práve zaceliť na investorov, ktorí to už dokázali. Podnikatelia, ktorí chápu náš prístup, sú ochotní položiť peniaze na stôl. Sú to nové peniaze, je to naozaj dynamické odvetvie. Keby sa to dalo robiť na inej úrovni, čiže nie len v prípade ľudí, ktorí zarábajú alebo vyrábajú milióny, ale aj pre ľudí, ktorí žijú normálny život, To by bolo výhodné a práve v tomto by mohla pomôcť komisia aj parlament, keby promovala týchto, tieto modely, tieto vzory. To by naozaj pomohlo, motivovalo by to verejnosť. Súhlasím s tým, čo povedal Oliver. Podľa mňa je veľmi dôžitočné vytvárať platformy spoločných investícií koinvestícií do projektov, v ktoré trh verí, ktoré môžu fungovať. Pokiaľ by sa do takýchto projektov investovalo aj spolu s verejnými financiami, tak by sme mali nádej, že to dospeje k zárnemu koncu. Nechcel by som, aby sme dospeli k nahradeniu privátnych financovaní, privátneho financovania len E, verejným financovaním. Takáto náhrada by nebola dostatočná. A ako hovoril posledný rečník, firmy musia čeliť životnému cyklu. A toto rizikový kapitál či business angels rozumej. tomuto oni do, veľmi dobre rozumejú. Pokiaľ vaša firma rastie, úspešne rastie, v istom okamihu dosiahne maximálnu úroveň, akú dosiahnuť môže a po nejakej chvíli začne samozrejme klesať. A tento pokles je extrémne rýchly, najmä v oblasti ICT, ale aj v iných pr- priemysloch, či už sú to, či už je to farmaceutický a tak ďalej. že tie firmy klesajú a musia sa zameriavať na vytvorenie nového projektu, otvorenia nových trhov, aby firma opäť začala e, stúpať. To je tá baktéria, ktorú musíme dostať do organizmov našich e, firiem. Ro, e, avšak ľudia neradi vystupujú zo svojej e, komfortnej zóny, avšak pokiaľ sa spojíme, a podarí sa nám e, aj vďaka verejnému financovaniu, aby tie firmy opätovne začali rásť, tak vtedy budeme pred nami výborná budúcnosť, ktorá bude založená na inováciách a ktorá bude udržateľná. Ďakujem. Ja by som rýchlo prešiel otázky, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o investície. Bolo vypracovaných veľa štúdií, Problém je, že každý rok máme nových a nových študentov, ktorí vychádzajú zo škôl, pokiaľ nechodili na hodiny ekonómie, nevedia, čo je to rizikový kapitál. Niektorí ľudia študujú iné odvetvia e, a nevedia o týchto veciach, pretože my to v školách neučíme. Ľudia nevedia, keď odchádzajú zo škôl, ako e, sa popasovať s úvermi či s dlhmi. A toto musí byť v jadre náš, nášho záujmu. Existujú štyri rôzne typy crowdfundingu. Sú to donory, ktorí poskytnú peniaze, lebo chcú vidieť úspech v niektorej oblasti, čo je veľmi silná motivácia. Potom máme kampane, ktoré poskytujú e, odmeny, čo sú tak povediať predpredajové kampanie, ktoré vytvárajú e, príjmy. Závisí to od motivácie finan- tých, ktorých to financujú. To však nie sú investície. To je financovanie na to, aby nejaká idea, nejaká myšlienka úspela. Potom máme crowdfunding, kedy sa prispieje do konkrétnej platformy a pokiaľ tá firma neskôr bude úspešná, budete mať finančnú, finančný návrat. Závisí však, či tá firma bude úspešná, či má potrebné usmernenie na to, aby úspech dosiahla. Pravdepodobne tá firma nebude raz dostatočne rýchlo, bude čeliť nejakým rizikám, nebude úspešná. Takže treba byť opatrný v investíciách. No a o tomto tiež treba e, rozširovať osvetu. No a potom sú tu pôžičky, to tiež veľmi dobre funguje v crowdfundingu a taktiež aj v projektoch pre obnoviteľné eh, zdroje energie. Čiže áno, máme, máme riešenie na všetko. Napríklad je to riešenie pre e, eh, rádnice, ktoré tak môžu zaplniť medzery vo svojich rozpočtoch. Funguje to v Paríži. Funguje to a dokonca to vytvára aj príjmy. Business Angels pracujú s crowdfundingom, aj keď oni neveľmi často chcú verejne hovoriť o tom, ako pracujú. Budúci týždeň budeme mať schôdzu na túto tému. Bude tam predsednička Business Angels Europe, siete a oni budú práve o tomto hovoriť, pretože vedia, aká je spolupráca dôležitá. Budeme tam mať ďalších veľmi dôležitých zástupcov takýchto e, zoskupení. Na nešťastie zástupcov Európskeho parlamentu sa nebudú schodze môcť zúčastniť. No, hovorili sme o e, stimuloch pre malých investorov. Investori dúfajú, že e, bude mať ich projekt finančnú návratnosť čo podľa mňa platí aj v prípade motivácií e, v oblasti rizikového kapitolu. Nevždy ide o finančnú návratnosť. A nie všetky investície na trhu sú uskutočňované vzhľadom na finančnú návratnosť. Vždy je v tom aj emočný aspekt. Druhá vec, i životnosť alebo životný cyklus výrobkov, to je komplexný problém, na to odpoveď nemám. Viem, že pokiaľ chcete financovať firmu prostredníctvom banky, musíte ísť do banky, musíte žiadať o úver a tak ďalej. Proste vynaložíte veľa úsilia na to, aby ste riadili peniaze a to platí aj pre rizikový kapitál, pokiaľ musíte každé dva roky získať financovanie. Musíte veľa času obetovať práve tomuto. A to nie je e, odlišné ani v prípade crowdfundingu. Je to práca, ktorá Eh, si vyžaduje veľa času práce, musíte vypracovať kampaň, sieť, musíte sa dostať viackrát na platformu crowdfundingu, prv ako sa vám podarí dosiahnuť dobrú mieru investícií. Avšak je to príležitosť získať malú sumu peňazí s pomerne rozumnou e, s rozumným úsilím napríklad každý druhý rok. Problém inovácie a rýchlosti inovácie produktov, to je druhá vec, ktorej musíme čeliť. Pokiaľ ide o podporu z, zo strany verejných fondov, iste vláda by mala niečo urobiť. Mm vláda by sa mala vynasnažiť investovať 30 miliónov libier cez platformu crowdlending. Bol to v podstate taký prísľub crowdfundingu, že sa tieto peniaze, ktoré takto boli nazhromaždené, aj sa potom vydajú. Čiže e, štát prispieje svojou časťou a časť financovania bola z toho predchádzajúceho zdroja. Čiže toto je úloha, akú môžu takéto fondy e, zohrávať. A otázka duševného vlastníctva. Nie každá firma môže prevádzkovať crowdfunding treba mať e, um, k dispozícii také informácie, ktoré môžete zverejniť Eh, väčšina podnikov v rámci crowdfundingu sa nebude snažiť obohatiť na úkor eh, tých, ktorí tie informácie dali k dispozícii, ale určite podniky sa budú pozerať na to, čo nového sa tam objavilo. Ak sa pozrieme na to, aké informácie eh, zmenili z dlhodobého pohľadu našu spoločnosť, tak to nebolo často duševné vlastníctvo. Kto vymyslel písmo, ten si ho nenechal patentovať, ani koleso nebolo patentované a doteraz z tohto žijeme. Možno existujú záležitosti, ktoré by sme vôbec nemali chrániť, napríklad open source software. Toto beží veľmi dobre bez ochrany duševného vlastníctva v ušom zmysle slova vidíme, že to funguje veľmi dobre a má to veľký, malo to veľký vplyv aj našu, na našu ekonomiku. Pán predseda, ďakuje za prednášky a aj pripomienky. Teraz e, musím z toho urobiť záver, respektíve aj zo včerajšieho stretnutia s 22 predsedami výborov a 28 komisármi, pretože som bol spolupredsedajúcim na tomto rokovaní. A práve preto sa teraz obie, obraciam na prvého podpredsedu dnešného, to je pani Patricia Toyer. Prosím, keby ste teraz uh, zaujali predsednícke miesto pre uh, tretiu časť nášho dnešného rokovania. Bene, continuiamo Continuiamo interessante. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v tomto veľmi zaujímavom vypočutí. Už sme mm, uskutočnili dve kola rozpravy, teraz prichádza tretie. Toto je veľmi zaujímavá téma. Doteraz sme hovorili skôr o financiách a teraz pôjde viac o naštartovanie, pohľadanie potenciálu a o inovatívny prístup ako môžeme ísť novou cestou, aby sme tento veľký potenciál v záujme európskej verejnosti a európskej ekonomiky využili. Najskôr bude hovoriť Žao Vasconcelos, výkonný riaditeľ startupu eh, Lisabon. Prosím, máte 10 minút. Good morning. Thank you, uh, Ďakujem pekne. Príjemné predpoludne všetkým. Ďakujem pani predsednička za pozvanie. Startup Lisboa tem como principal objetivo o apoio a startups, a jovens empresas, eh, na Pod... <coughs> Podporuje mladé podniky v Lisabone. Existujeme už 3 roky. My sme v podstate inkubátorom a e, podporou. Máme tri budovy v Lisabone a takisto poskytujeme prístup k investíciám aj k reklame, takže aby som to zhrnul, nevytvárame e, vedomosti alebo e, vedú, ale snažíme sa ich pretavovať do produktov alebo služieb. Našou základnou misiou je e, hľadať e, financie a e, vlastne poskytovať takto pomoc technologickým firmám, ktoré sa vytvárajú na novo. Začali sme pôsobiť v februári 2013, o ktorých sme mali 13 tisíc žiadostí z celého, z celého sveta Pracovali sme s firmami z 28 krajín a poskytli sme podporu 120 e, firmám doteraz. Každodenne pracujeme s približne 70 e, firmami. E, ten čas, po dobu ktorého sprevádzame firmy, je približne jeden rok. Na začiatku my teda pôsobíme v sektore e, digitálnej ekonomiky, e, internet, e, e-commerce, software. V tejto oblasti sme pôsobili, ale teraz sme začali rovnakým spôsobom podporovať firmy z oblasti obchodu, turizmu. A otvoríme novú budovu, kde budeme pracovať s e, produktovými firmami, ktoré už e, existujú, fungujú. Ako som povedal, podporujeme e, približne 90 firiem a Tieto e, vytvárajú vyše 600 e, e, priamých pracovných miest v Lisabone a to v strede tej najhoršej hospodárskej krízy, ktorú sme kedy zažili. Máme približne 70 mentorov a to je vlastne to zásadné, čo robíme pretože oni sú veľmi dôležití a naši mentori tými sú v zásade ľudia, ktorí vytvorili svoje vlastné firmy, sú to ľudia, ktorí vytvárajú, e, teda, teda vyberajú firmy, ktoré budeme my podporovať a sprevádzajú ich každodenne. E, sú to často ich e, prví zákazníci alebo investori ako mentori v Startup Lisbon. Tu máme rôznych riaditeľov, ktorí patria, ktorí šefujú tým najväčším firmám v našej krajine. Sústreďujeme sa na mladých ľudí, e, dostávame podporu od vlády, miestných úradov, e, e, tlače. Vo všeobecnosti spolupracujeme aj s Lisabonskou radnicou, aj s miestnou bankou mesta Lisabon. Aj vďaka nej môžeme podporovať malé stredné podniky Často máme približne 3, 30 e, e, firiem, s ktorými spolupracujeme ako Microsoft, e, PricewaterhouseCoopers, ktorí nás tiež podporujú. Teda naše firmy pochádzajú približne z 28 krajín, teraz 30 rôznych trhov. Snažíme sa teda vytvoriť niečo, čo, si, čo má potenciál nie len v Portugalsku, ale v celej Európe. Snažíme sa teda aspoň v tých sektoroch, ktoré podporujeme, eh, pôsobiť na eh, teda oblasti inovácií eh, a podobne ako v prípade Silicon Valley v Bostone väčšina tých firiem sa naozaj zrodila tam v Bostone a potom sa možno presídlili. A to je niečo, sme sa, čím sme sa mohli zaoberať aj my e, v Európe. Sa e, zaoberáme e, podporou, teda sme sa zaoberali dlho podporou výskumu a know-how. A teraz je tu potrebná ďalšia fáza. Podobné zdroje potrebujeme na to, aby sme si vybudovali vlastne tú ďalšiu fázu, to pretavenie e, týchto myšlienok do e, praxe, do, do, e, do, do produktov, do niečoho, čo sa môže dostať na trh a pritiahnuť zákazníkov. aj v strednej, aj v severnej Európe, teda pôsobíme napríklad inžinieri v Portugalsku, zarábajú e, viac, ak e, sa presunú do zahraničia. My v Portugalsku máme ale aj veľmi vysokú mieru nezamestnanosti, takže je veľmi ťažké ľudí presvedčiť, aby u nás začali podnikať keď e, vlastne môžu dostať vysoký plat niekde inde, ale pracujeme na tom. Väčšina našich podnikateľov je mladá, v priemere má 28 rokov, majú profesné skúsenosti, často prichádzajú z veľkých firiem McKenzie, Goldman Sachs, telekomunikačné e, firmy, banky. A teda, keď strátia svoje pracovné miesta, rozhodnú sa zväčša začať podnikať. E, takýto ten klasický príbeh. Dospejú e, v ich živote do času, kde nemôžu ale zlyhať, pretože by to ohrozilo ich rodiny. Portugalsku sme sa zaoberali teda financovaním eh, podnikov. Startup Lisbon spolupracuje eh, konkrétne aj s univerzitami, zaoberáme sa tým, čo priniesie výsledky. Akademický eh, svet je ideálny pri vývoji produktov, ale myslím si, že je potrebné, aby e, firmy fungovali e, v reálnom živote. Ehm, takže reálny, až reálny život s tým akademickým svetom nie je e, nutne identický. Musíme si vytvoriť takéto ekosystémy pre startupy, ako sme to urobili v Lisabone Spolupracovali sme za posledné roky s mnohými školami a univerzitami. Vytvorili sme eh, takto inkubátory vo viacerých špecializovaných sektoroch. A každý z nich eh, spolupracuje s inými organizáciami, a mentormi. Čo sa snažíme je zabezpečiť, aby radnice a regionálne orgány tiež zohrávali dôležitú úlohu pri podpore podnikania. V digitálnej ekonomike v mestskom e, svete sa tiež snažíme zainteresovať aj univerzity, nielen v Portugalsku, ale aj v USA, v Veľkej Británii. A opäť chceme zainteresovať priamo aj e, mesta. A na čo sme prišli je, že je potrebné zabezpečiť, aby e, zainteresované boli aj veľké firmy. Technologické e, startupy nie sú len e, zdrojmi pre veľ, takéto veľké firmy, ale sú aj veľkým zdrojom inovácií. Veľké európske firmy potrebujú chápať pochopiť, že eh, ak dostanú viac inovácií od startupov, eh, o to viac im to prospeje v budúcnosti z teda dlhodobého hľadiska. Keď sa pozriete eh, na ten vzorec zo Silicon Valley, treba sa na to pozrieť zvonka. Aj keď sme my v Portugalsku, predsa len si myslím, že je možné zopakovať takéto vzorce. Než by sme nemali e, brať ako samoz, e, samozrejme veľa myšlienok treba pred pretávaním do praxe e, odskúšať. A na to nemusia mať podnika, podniky nutne svoje peniaze a štáty by vlastne mali vytvoriť také prostredie, kde je e, takéto niečo možné. V Portugalsku a v mnohých e, ďalších e, krajinách v Európe je toto veľmi dôležité. Snažíme sa zabezpečiť, aby produkty, ktoré sa prinašajú na národný trh, boli zaujímavé aj na medzinárodnom trhu a teda potrebujeme medzinárodné štandardy, a aj teda environmentálne medzinárodné štandardy. Táto generácia potrebuje inovatívnejší prístup aj zo strany štátu, transparentnejší, prístupnejší, aby e, novo e, založené firmy boli e, viac zohľadňované, pretože zodpovedujú 50 pracovných miest. Veľa firiem zbankrotoval v dôsledku hospodárskej krízy. My sme zodpovední za vytváranie pracovných miest a teda za podporu e, novo vznikajúcich firiem a za ich rozvoj. Minulý mesiac jedna z našich e, firiem e, vyhrala cenu pre startupy, ktorú E, toto je samozrejme veľmi e, pekný výsledok pre nás. Každý deň bojujeme za to, aby bolo možné pre nejakú novoznikajúcu firmu v digitálnej ekonomike e, vzniknúť a aby mohla sa vlastne presadiť na európskom trhu a mohla rásť. Ďakujem pekne pánovi Vaskončelosovi a slovo má teraz pán Oliver From z Univerzity Kassel. Spomenuli ste, troš, spomenuli ste úlohu univerzít, aj niekedy limity schopností univerzít eh, v oblasti eh, teda vytvárania príležitostí, takže vy pochádzate práve z univerzitného prostredia, takže mohli by si nám objasniť tento aspekt. Ďakujem. Ja, sehr geehrte Vážená pani predsedníčka, vážení členovia, ďakujem pekne za možnosť, že dnes môžem priamo referovať o aktivitách univerzity, univerzity v Kaseli. Táto bola minulý rok spolkovou vládou označená Ehm, a vyznamenaná ako jedna z troch zakladateľských univerzít, respektíve univerzít, ktoré vytvárajú klastre. Rád by som vám o tomto poreferoval a o tom, aké štruktúry a opatrenia sú potrebné na úspešné naštartovanie podnikateľského sektora. Na jednej strane by som vám rád vysvetlil, ako sa dá e, z vysokých škôl generovať viac zakladania podnikateľských subjektov a po druhé predstavím jednotlivé projekty klastrové. V znalostnej spoločnosti a ekonomike vznikajú nové podniky buď novými produktmi alebo šikovnými biznis modelmi a vidíme, že väčšina takéhoto zakladania um, má akademické pozadie buď na základe šikovných e, absolventov alebo študentov, ktorí e, prichádzajú na trh e, s biznis myšlienkami alebo prerušili štúdium a vtiahnu si ich k sebe veľké firmy, ktoré využijú ich potenciál. Aj na takomto základe môže vznikať viac malých a stredných podnikov. Rozhodujúcim bodom je, že téma podpora zakladania podnikateľských subjektov Um, je sprevádzaná s e, strategickým vývojom na univerzitách a síce um, vedomostný transfer, veda, výskum, najmä vedomostný transfer počiarkujem e, v téme podpore rozvoja a vývoja. Univerzity to už zistili, rozoznali, ale nie všade sa to ešte e, presadilo, že takéto podnikateľské zakladateľské aktivity by mali byť v rozpore s ďalším výskumom. V Kaseli vytvárame v Kaseli biotop podnikateľský, aby sa vzájomne prax s výskumom a vedou podporovala. Je potrebné dosiahnuť, aby vo výskume sa stále hľadali aplikačné potenciály aby sa to stalo základom kultúry na fakultách. My e, to výrazne podporujeme na našej univerzite. Ne, um, malo by to byť niečo samozrejme. Čiže nie každý profesor by mal podnikateľský subjekt založiť, ale mal by dať impulzy sám, aby sa tak dialo. My sa zaoberáme aj spoločenskou relevantnosťou, pretože milióny um, prostriedkov z um, daní plynu na univerzity, čiže sa tým treba zaoberať. A každý vedec sa musí zaoberať otázkou, ako sa dajú prakticky aplikovať výsledky jeho teoretického výskumu. A preto to neustále treba vzťahovať na prax. Vo výskume e, a vo vzdelávaní my vo všetkých študijných odboroch propagujeme podnikateľské myslenie. Um, nejde len o podnikovo-ekonomický prístup Ide o to, aby mladých ľuďom sme primeli k tomu, aby prinášali nové myšlienky, rozmýšľali nad nimi a realizovali ich v praxi. Takáto kultúra nie je relevantná len pri založení podniku, ale aj vtedy, ak pracujete vo veľkej firme, ak pracujete aj v kultúre, aj v sociálnej oblasti. Všade treba túto myšlienku podporovať, pretože vždy treba vedieť, odhadnúť, Eh, rizika a potenciály. Z eh, širokého pohľadu vzaté sa takto zabezpečuje veľká akceptovateľnosť všetkých zúčastnených. Napríklad na umeleckej škole e, však mm, sa e, e, stretávame s tým, že biznis plány sa presadzujú len veľmi náročne, ale ak budeme postupovať tým spôsobom, aký som predstavil, tak je to potom o mnoho jednoduchšie. Musíme porozmýšľať o tom, ako takúto tému, čiže podpora zakladania podnikateľských subjektov, ako to môžeme integrovať integrovať na univerzitách. Musí to byť spojené e, so, e, musí to byť v súlade so základnými záujmami našich vedcov. Samotné univerzity by takto mali postupovať. Myslíme si, že inkubátory by nemali prevádzkovať tretie strany, ale samotné univerzity možno v spolupráci s tretimi stranami. Ak e, v rámci univerzity sa vytvorí inkubátor, tak je to signál, pre vedeckú komunitu a inkubátory e, budú chápané ako prirodzená súčasť univerzity, čiže nebude to niečo, čo vytvorili tretie strany a bude to na univerzitách iba trpené. Prechádzam k druhej časti a síce k otázke, ako tento potenciál, ktorý máme, ako myšlienky, ktoré vyplývajú zo vzdelávania z vedy a z výskumu, sa dajú podporovať. Um, outsourcing eh, v rámci univerzít má dve rizika. Vytvorí sa niečo, čo nikto nepotrebuje. Takéto riziko je vo výskume veľmi vysoké, najmä vtedy, ak výskumníci za vlasy pritiahnuté povedané vo svojom laboratóriu sú odpojení od reality a zaoberajú sa niečím, čo ich zaujíma. My ako manažery v rámci inkubačných aktivít by sme sa mali postarať o to, aby myšlienky, ktoré možno nie sú ešte celkom vyzreté, aby e, sa mohli ďalej rozvíjať a aby um, sa konfrontovali so spätnou väzbou z praxe. Nemusíte pol roka písať biznis plán, toto bolo e, podnikateľské poradenstvo pred 5 rokmi. Ak chcete dobre podnikať, tak e, si napíšte biznis plán. Ale teraz je to inak. Teraz môžete ísť do univerzitného kampusu a spýtať sa ľudí, ehm, čo by ste tak navrhovali, aké máte nápady len na Kaselskej univerzite, ale aj na iných e, sa prevádzkuje um, konkurencieschopnosť a hospodárska súťaž myšlienok. Nejde o to, aby sa našla najlepšia myšlienka, ale o to, aby sa táto myšlienka zverejnila, aby sa vytvorili kontakty napríklad s etablovanými firmami, aby sa uh, jej dal život. A druhý bod, ktorý je dôležitý, to je vytvorenie kontaktu medzi mladými podnikateľskými subjektami a etablovaným priemyslom. Nejde o to, aby tie etablované firmy týchto mladých podnikateľov podporovali, ale etablované firmy na univerzite nachádzajú myšlienky, produkty a služby na univerzitách, ktoré môžu posilniť ich vlastnú konkurencieschopnosť. Napríklad môžu to byť podniky z toho istého regiónu, kde môže dôjsť k veľmi zaujímavej interakcii vzájomnej. Napríklad e, v Rade pre podnikateľov v miestnom združení dostávajú mladí podnikatelia pravidelne možnosť prezentovať svoje myšlienky a dokonca dostávajú aj prvé zákazky. Okrem trhového rizika treba uviesť aj riziko financovania. O tom už dnes odznelo toho veľa, preto to nemusím opakovať. Chcem však poukázať len na jeden bod, ktorý uh, odznel už pri predchádzajúcej panelovej diskusii a to je crowdfunding. Ja si myslím, že v funding nie je len financovanie projektov. V úplne skorej fáze crowdfundingu by sa nemali generovať len peniaze, ale mal by sa vytvoriť kontakt s trhom. Naše projekty využívajú tieto metódy na predbežné financovanie produktov, čiže výrobky sa predávajú ešte predtým, než sú generované. Uh, Um, generovali sme tak 50 až 100 tisíc eur. Sme prvou nemeckou univerzitou, ktorá na takejto platforme pracovala minulý rok. Čiže ak banky vidia, že ľudia boli ochotní zaplatiť za produkt, ktorý ešte neexistuje, tak preukázali veľkú mieru dôvery. A preto crowdfunding pokladáme za skvelý nástroj, e, dá sa tak apelovať e, na rôzne sféry, aby e, sa zjednodušila situácia. Toľko z mojej strany. Zatiaľ ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. Nasledovať teraz bude prezentácia Karly van eh, Stenbergen eh, z eh, Belgicka. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Morning. Um, thanks for giving me the floor. A special thank you to Mr. de Backer for inviting Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pánovi Debakerovi za to, že ma pozval a že môžem vystúpiť v na tomto podujatí. My sme belgická firma, ktorá bola vytvorená v 1990. Toto je e, fotografia e, z veľmi e, skorých dní. On je ešte stále na čele našej firmy, začal s svojimi univerzitými priateľmi podnikať. Odvtedy firma značne narástla a e, e, začiatkom tohto roku e, išla na burzu, bola umiestnená na burzu Nasdaq, docelila aj veľa iných dôležitých vecí. Sme ešte stále veľmi podnikateľskou firmou, ktorá chce vyvíjať technológie a produkty, ktoré skúmajú nové horizonty technológií v budúcnosti a takisto eh, naďalej nás veľmi zaujímajú technologické inovácie. Toto eh, je jasne vidno eh, na našich produktoch. Materiál sa veľmi zasadzuje v oblasti tlačenského priemyslu. Tu vidíte príklad 3D lekárskych modelov začiatkom 90. rokov. A E, bola to veľmi taká hrub, s takým hrubým e, povrchom e, takýto model. Ten bol veľmi zaujímavý pre lekárov, vtedy pre ich postupy a z časti vďaka teda financovaniu zo strany Európskej únie sme naďalej zlepšovali našu technológiu a prišli do, teda dospeli do bodu, kedy môžeme tlačiť takéto um, objekty. A uh, toto je veľmi prospešné na uh, teraz skúšobné účely pre uh, chirurgov. Uh, pomôže to pacientov, ktorí majú uh, uh rôzne, rôzne uh, problémy dôsledkov mnohých chorôb. Možno predtým, než prejdem do e, štádia výskumu a e, vývoja, e, to, tento obrazok, ktorý tu vidíte, tam sú odfotené rôzne pomôcky pre počúvanie. Strojčeky teda na počúvanie. Tieto firmy prešli plne od klasického vý, klasické výroby a smerom k 3D tlači Výskum a vývoj je kľúčový pre našu firmu. Naďalej investujeme v značnú časť e, naš, e, našich e, prostriedkov do výskumu vývoja. Neinvestujeme my priamo, často aj výskumné projekty Európskej únie nám do značnej miery pomáhajú pri našich technologických e, realizáciách. E, budem veľmi stručná, keďže nemám e, veľa času. 3D tlač sa vám budem snažiť týmto predstaviť. Je to spôsob výroby fyzických produktov, ktoré na rozdiel od klasických výrobných metód funguje konštruktívne, vytvárate E, nejaký produkt e, postupne tým, že tam nanášate viac a viac e, teda výrobnej masy. Ak chcete v tejto oblasti pôsobiť. Každý sa nás pýta, ako sa to, ako sa to deje. Ľudia majú tendenciu myslieť si, že 3D tlač je len o tom, že si kúpite nejaký stroj, stlačíte tlačítko a vyjde vám von váš produkt tomu tak určite nie je. E, my hovoríme, že teda e, vytlačí vám to, to, čo tam e, zadáte a ak zadáte niečo zlé, tak vám to vytlačí niečo zlé. Takže dôležité sú aj rôzne podnikateľské modely. Tie najzrejmejšie budú, že treba investovať do e, značného počtu e, strojov, musíte ich inštalovať, e, musíte mať ľudí, ktorí ich budú obsluhovať a potom predávate. To je jeden zo spôsobov, ako môžete začať podnikať v oblasti 3D tlače, ale nie je to jediná možnosť. Digitalizáciou ekonomiky, ktorú zažívame, sú tu aj iné možnosti začať podnikať v tejto sfére. Môže si vytvoriť napríklad online platformu otvorenú pre dizajnérov, dáte im možnosť, aby takýmto spôsobom uploadovali svoj produkt a aj takýmto spôsobom sa môžu generovať nové podniky, nové firmy. Niektoré firmy prešli takto cez našu online platformu a Netlačia to už len pre seba, svojich priateľov a rodinu, ale naozaj e, začal sa, sa z toho e, začal sa z toho podnikanie e, samé o sebe. A, a takto je možné šíriť podnikanie naprieč Európu a možno aj za jej hranice pomocou takejto platformy, ktorá mi je k dispozícii. Eh, či už ide o lekárske aplikácie, priemyselné alebo kontakt medzi firmami a zákazníkmi. Kľúčom eh, je tu kvalita toho, čo robíme. Hovoríme stále o relatívne novej technológii a teda sú tam určité nedostatky e, tejto technológie, ktoré jednoducho neobídeme. Snažíme sa s nimi e, vyrovnávať, snažíme sa ich spoznávať, ale nezávisle od toho a od víziev, ktoré pred nami e, sú pri ich prekonávaní, musíme zabezpečiť kvalitu výrobkov, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. A teraz musím trošku preskočiť. Chcem popísať e, príbeh e, e, našej firmy a to, ako sa snaží byť aj rodiskom pre nové firmy. A chcem hovoriť aj o výzvach, s ktorými sa stretávame ako inovatívna spoločnosť ja sa vyznám v, v legislatívnych e, výzvach z dôvodu mojej práce. Spomeniem teda iba pár z nich. E, z 3D tlačov prichádza možnosť e, tlače akéhokoľvek dizajnu, naskenovania nejakého produktu, e, vytvorenia digitálneho súboru a jeho e, tlače. Čo tu vidíte, je 3D e, design, e, a, takéto e, e kurdský a mm, my máme podobné e, operácie. Legislatíva je veľmi e, nejednoznačná, pokiaľ e, ide o teda výrobu, o dizajn, o potenciálne autorské práva a ich porušenia A teraz e, to, čo vidíte na obrázku, e, nazývame e, taká pomocka, chirurgická pomôcka. Je to veľká pomoc pre chirurgov pri ortopedických operáciách keď e, teda operujú e, zlomené e, kosti. Toto je model stehennej kosti. Chirurg musí zabezpečiť, aby ten, aby ten model, ktorý sa pripevňuje, mal správnu veľkosť a sú tam obmedzenia aj v čase, v dĺžke operácie a preto je veľmi potrebné, aby tieto veci prebehli správne, aby tam, bolo nízka, aby tam bola nízka miera infla, in, infekcie a podobne. Výzvou teda tu je, že e, sa musíme pasovať s novou e, legislatívou v oblasti lekárskych pomôcok. E, je tam viac ustanovení o lekárskych pomôckach, ktoré sa vytvárajú na mieru z nášho pohľadu, ako to my zažívame. Toto nám naozaj vytvorí bezpečnostné problémy pre pacientov, pretože nie je legislatívne prostredie, ktoré e, tento legislatívny rámec predpokladá pre e, e, špecifické pomôcky, ktoré sa vyrábajú v, na, teda širšej, na širšej škále. A 3D tlač si bude vyžadovať znovu premyslenie konceptu vytvárania niečoho na teda konkrétnu zákazku, na mieru. Je tam obrovská pridaná hodnota pre pacientov so vzácnymi chorobami. E, sa zabezpečilo, že tu bude možnosť pre výrobcov takýchto e, pomôcok, aby mohli hrať na európskom trhu a nielen iba na národnom, pretože prístup na trh pre niektoré z týchto veľmi inovatívnych lekárskych pomôcok je veľmi zložitý a e, z toho vznikajú zložité situácie, kedy Európska únia sa snaží finančne e, podporovať takéto veci, ak kofinancujete vývoj novej technológie, ale potom neposkytnete legislatívny rámec, e, v rámci ktorého by e, bolo možné predávať tieto nové produkty, tak to je absurdné a je to škoda. A výsledkom môže byť, že veľa ľudí, ktorým Mm, ktorým by inovatívne e, lekárske pomocky mohli veľmi pomôcť. Jednoducho e, je zamietnutý prístup k ním. E, toto je implantát stehenného klbu, tlač takéhoto implantátu vám bude trvať 7 hodín, 90 hodín jeho dizajn Eh, univerzita v Leuven 6 rokov pracovala na eh, tomto modele. Dúfali sme, že 100 eh, pacientov v Európskej únii by mm, mohlo zaznamenať značnú pomoc v dôsledku tohto, ale teraz belgický, belgické zákony neumožňujú uviesť tento produkt na trh sú tam obmedzenia, ktoré nám úplne znemožňujú pokračovať e, ďalej vo výrobe. A to je veľká škoda. Keby sme mohli takýto, toto belgické e, obmedzenie prekonať, e, museli by sme čeliť rovnakému procesu vo všetkých členských štátoch. A to je veľká škoda. Bolo by treba túto otázku vyriešiť. A napokon veľmi stručne chcem vám ukázať online aplikáciu, ktorú sme vytvorili pre priemyselné aplikácie kde um, liability for the manufacturer if we continue uh, Takisto tiež potrebujeme pomoc, aby sme mohli predávať eh, tieto uh, produkty. Takže je tu veľa víziev. Uh, Snažila som sa ich vám uh, týmto spôsobom iba uh, priblížiť stručne. Grazie, abbiamo anche raccolto la sua... Ďakujem pekne Áno, pochopili sme vaše posolstvo týkajúce sa e, obmedzení v e, tej legislatívnej oblasti, napríklad pokiaľ ide o lekárske e, pomôcky a tak. Toto nie je to správne miesto, ale my vlastne sa budeme snažiť toto pomočiť ďalej. A teraz sa vyjadri pán Debaker, potom pani Kalas a potom uvidíme, aký bude ďalší postup. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj trom rečníkom za naozaj intenzívne príspevky z vášho príspevku jasne vyplýva, prečo tu máme dnes toto vypočutie, že to chceme počuť od ľudí z praxe, chceme počuť od ľudí, ktorí naozaj musia čeliť legislatíve, ktorú vypracovávame tu v tomto priestore, ako aj v iných európskych inštitúciách, aké to je v reáli. No a čo jasne vyplýva z vašich príspevkov je, že sa pokúsite brať do úvahy, pokúšate brať do úvahy teda my, pokiaľ sa pokúšame brať do úvahy úlohu, ktorú môžu mať inovatívne malé a stredné podniky, tak nie sme vždy úplne úspešní. Európa v tejto chvíli nie je schopná dostatočne úspešne meniť návrhy do reality napríklad e, univerzity vo svojich výskumných pracoviskách vyvinuli nové nápady, avšak nie je ľahké to previesť do reality. Potom sú tu iniciatívy, ktoré sú na oveľa vyššej úrovni, na národnej či európskej úrovni. No a moja otázka znie, myslíte si, že by tento tech transfer mal ostať v rámci univerzita a výskumných centier, alebo si myslíte, že vybudovávanie sietí na národnej či európskej úrovni pomôže. Druhá otázka. O tom hovorilo viacero z vás. Ako náhle sa produkt dostane na trh, vnútorný trh na európskej rovni ešte nie je ukončený a to je pre nás veľký problém. A dnes ešte stále, keď čelíme kríze, vidíme, že členské štáty majú ochraniteľské sklony a neotvárajú trhy, čiže aj to treba zobrať do úvahy. No a posledná pripomienka. Vy ste prešli celým programom od malých e, stredných podnikov až po veľké podniky. No a chcem sa opýtať, v akej fáze, aká fáza podľa vás bola najkomplikovanejšia, pokiaľ išlo o prístup k financovaniu, bolo to na začiatku, či v čase rastu, alebo teraz, keď už je tá firma ustálená. V ktorej fáze ste mali najväčšie problémy? Ďakujem. La parola Mrs. Callas, prego. Ďakujem, pani Kalas. Ďakujem. Ďakujem aj za prezentáciu. Moja otázka sa týka jedného európskeho zákona, ktorý v tejto chvíli riešime. Týka sa ochrany obchodného tajomstva. Komisia v hodnotení dopadu vyhlasuje, že to bude prínosné pre malé a stredné podniky a pre start-upy, pretože tie nemajú dostatočné financie na to, aby chránili svoje obchodné tajomstva patentmi. A toto všetko samozrejme veľmi veľa trvá. Takže súhlasíte s tým? s týmto stanoviskom? Alebo si myslíte, že ochrana obchodného tajomstva môže spôsobiť na trhu prekážky? Ďakujem. Ďakujem. Grobarčík. Kolega Grobarčík. Let me speak in my language. S dovolením budem hovoriť po polsky. no, vod by som sa chcel pána sa opýtať na inkubátory, o ktorých ste hovorili. Hovorili ste o startupe v Lisabone a chcel by som sa opýtať, akým hlavným problémom čelíte. Čiže to, že v prvom rade mladí ľudia nechcú zakladať vlastné podniky, a to z dôvodu viacerých problémov. Vymenovali ste jeden základný, nízke príjmy Chcel by som sa vás opýtať, aký je podľa vás hlavný dôvod toho, že, sa, že neexistujú dostatočné možnosti rozvoja a nových startupov, nových podnikov. No a ďalšia otázka sa týka pána doktora Froma. Vy ste hovorili, že končí obdobie, kedy výskumníci majú vytvárať biznis plány a vytvárať smerovanie rozvoja podnikov. Čiže vy sa domnievate, lebo ako, sa, ako si myslíte, že by v tejto chvíli mala vyzerať úloha vzdelávania, keď berieme do úvahy úhol rozvoju biznisu? No a posledná otázka, tá je na pani Stenberg. Myslíte si, že keď vedete vlastnú firmu, že je dôležitejšia intenzívnejšia regulácia európskych predpisov alebo deregulácia, čiže upustenie od e, povinností či obmedzení, ktoré prekážajú fungovaniu podnikania. Ako ako to vyzerá z hľadiska podnikateľov? Ďakujem. Grazie, e l'ultimo intervento. Ďakujem. Ďakujem. Posledný. Posledný rečník, pán Zoriňo. Ďakujem za slovo. Rád by som poďakoval všetkým rečníkom za ich príspevky pretože vďaka ním môžeme ešte stále veriť v budúcnosť. Bude to síce ťažké, ale možno je ešte možné, aby Európa sa postavila výzve inovácií. Startup Lisbon je špecifická, hovorí o vedúcich podnikoch, ale teda združuje ich, ale sama má štruktúru podnika, podniku, čiže vytvára sieť, akúsi frančajzu filozofie aj v iných portugalských mestách. A myslím si, že vďaka partnerstvu s ďalšími organizáciami by bolo možné vytvoriť sieť na európskej úrovni. Ja si myslím, že Európa by mala ukončiť daňové raje a pre každý zavretý daňový raj treba otvoriť 100 rajov pre podniky, pre podnikateľov. Aké sú vaše očakávania, pokiaľ ide o iniciatívy, legislatívu Európskej únie? Ako podľa vás tieto siete môžu získať podporu? Pretože vieme, že tieto siete sú základné. Akú podporu očakávate z európskej strany a čo chýba? pretože to je naozaj pre nás veľmi zložitá informácia. Dáme teraz eh, vám slovo, eh, aby ste sa vyjadrili na záver, ale poprosím vás, aby ste obmedzili váš rečnícky čas na 3 minúty. A prosím, odpovedajte presne na tie otázky, ktoré vám boli položené. Pán Vaskončelos, ako prvý, nech sa páči. Bom, eh, respondendo a sua pergunta de barreiras ao empreendedorismo e porque é que... Takže prekážky rozvoja podnikov, prečo nemáme viac vedúcich podnikov. No podľa mojej skúsenosti, ja už totiž to dosť dlho e, asistujem podnikom v rozvoji, no a z mojej skúsenosti by som povedala, že tých dôvodov je veľmi veľa. E, veľmi veľa z nich nemôžeme riešiť. Nemôžeme v nich zakročiť. Môže to byť otázka kultúry, odmietania rizika, sociálneho postavenia. Do tohto ako legislátor človek môže trochu za, zasahovať. Je možné e, pozmeniť e, zákony, prí, sprístupniť fondy, znížiť mieru byrokracie, pokiaľ ide o zakladanie podnikov. No a v Portugalsku sa dá otvoriť firma za hodinu. Ale taktiež, exist, taktiež treba občas firmu zavrieť a to často môže trvať mesiace. Preto ľudia sa nakoniec rozhodnú neotvoriť si podnik a bráni im to aj pri založení nového podniku, pretože riske jednu zavrieť, ako môžete otvoriť. Jeden podnik zavrieť, kým otvoríte druhý. E, v Portugalsku a v Lisabone je dôležité dosiahnuť rýchle, krátkodobé výsledky vzhľadom na situáciu, v ktorej sa naša krajina ocitla v akej situácii je naše hospodárstvo. Veľa sme spolupracovali so takmer všetkými univerzitami v krajine a tentokrát prvýkrát mladým ľuďom v univerzitách hovoríme, mladým ľuďom, ktorí budú pracovať pre takéto podniky, že je tiež možné otvoriť si vlastnú firmu, nielen sa zamestnať v nejakej inej firme. Je možné skonkretizovať svoje sny a začali sme teraz toto vyučovať na univerzitách a videli sme, aké to má výsledky, pretože pred troma rokmi, keby ste sa na univerzite študenta opýtali, a teda by ste sa opýtali, koľko podnikov bolo otvorených z radov študentov, tak tie výsledky boli veľmi nízke. No, ja som vtedy eh, chcel, keď som bol študent, pracovať pre City, v Londýne. A dnes mladí ľudia na univerzitách chcú, chcú byť, chcú sa stať Steve Jobsami alebo ďalšími takýmito osobnosťami. Takže dôležité je podľa nich získavať výsledky. No a ja dúfam, že aj toto vzdelávanie k tomu prispieje. Chcem sa poďakovať pánu Zoriňovi za jeho príspevok. Je pravda, že sme otvorili startup aj v Brage. Otvoríme jeden v Porte, ktorý sa bude sústrediť na technológie. No a teraz otázka Európskej únie. Startup Lisbon nikdy v živote nedostal ani euro od kohezných fondov, či od vlády, či od komisie v aký, vo, vo forme akýkoľvek fondov. Mm, mm, my s tým problém nemáme, ale, ale bolo to preto, že Lisabon nemôže získavať fondy, pretože už sa nenachádza v konvergentnej zóne. Uh, Lisabon je e, základným univerzitným centrom v Portugalsku, tam sa nachádza najviac výskumníkov, tam vzniká alebo sa vyvíja veda, tam je najväčší potenciál technologického podnikania. Sú to mestské zóny, veľa podnikov sa vyvíja práve v týchto miestach, ale neexistuje na to ani jedno euro financovania na ich podporu, takže pokiaľ by ste mohli robiť niečo v tomto v tejto oblasti, tak by ste prispeli k vytváraniu, k zásadnému vytváraniu pracovných miest a prispeli by ste tiež k tomu, aby sme mohli v Európe zachovať, udržať tisíce mladých ľudí, ktorí majú ohromný potenciál. Ja, hatten Pýtali ste sa o Pýtali ste sa na ťažkosti pat, s patentovaním um, produktov, ktoré majú trhový potenciál. Musíme sa pozrieť na to, že patenty univerzít obvykle nemajú veľký trhový potenciál. Toto sa volá validačná potreba, ktorou sa musíme zaoberať, čiže je potrebné dokázať, že nejaký objav naozaj bude fungovať e, cez vývojové štádium až po e, produkt, ktorý je e, pripravený na uvedenie na trh. To je dlhá cesta. Minimálne na nemeckých univerzitách máme k dispozícii um, veľmi málo prostriedkov od štátu, takmer žiadne a vedci majú eh, kapacitu na to, aby takýto vývojový projekt vyvinuli. Medzi vývojovým projektom a validačným projektom, ktorý je veľmi špecificky definovaný, tak odtiaľ to, ehm, to sa treba eh, výrazne presunúť toto sú dva odlišné svety. Validačné projekty s doterajšou činnosťou vedcov nemajú nič spoločného, čiže treba na to rozpoteč a treba metodickú kompetenciu a vedci potrebujú e, pomoc v tomto, pretože ich ťažiskovou úlohou je niečo iné. Takže e, Rozpočet e, je veľkou záťažou pre mnohé univerzity, pretože sa tým pádom vystavujú riziku, v Nemecku existujú verejné prostriedky na podporu takýchto aktivít, ale skôr je to úloha pre EÚ, aby okrem samotného výskumu sa uskutočňovala podpora tejto validácie, tohto validačného procesu. A teraz k otázke prekážok. Z pohľadu univerzít je úplne na začiatku otázka bariér, skôr otázka osobná, či vedci alebo študenti v, vo veľmi krátkom čase sa dokážu pretransformovať do úlohy podnikateľov. Či sa to dá urobiť za pol roka, to je to, čo my pozorujeme v rámci nášho poradenského procesu, že zrazu niekto príde po pol roku za vami a je to iný človek. treba sa vlastne vyliahnuť z, tej, z toho vedeckého vajca a pretransformovať sa na iného človeka. Potom sú tam aj ďalšie bariéry, s ktorými sa treba potýkať, buď e, také všeobecné, administratívne, alebo súvisiace s jednotlivými projektami, takže nechcem ich všetky vymenúvať. A táto cesta vypracovania sa na podnikateľa tam treba začať práve tým poradenstvom. A ešte k úlohe vedcov. Myslím, že to bolo nedorozumenie. Vedci by mali byť minimálne mentormi, mali by sprevádzať tieto inkubačné projekty a samozrejme, že ak chcú sa zapojiť ako spoločníci, tak e, sa môžu. A na záver si myslím, že fond EFRE minimálne v Nemecku na univerzite mestách vytvára veľmi dobrý rámec na to, aby sa takéto inkubačné štruktúry podporovali, vytvárali. V Kaseli sme sa do toho zapojili. Samozrejme, že to predpokladá to, aby samotná univerzita bola na takúto aktivitu pripravená a chcela sa zapojiť a zmobilizovala sa. Ďakujem. Grazie, grazie. E- Ďakujem. A napokon pani Karla Asenberger, nech sa páči, máte slovo. Ja by som rada ešte zareagovala na otázku prístupu k financiám, kde to bolo mimoriadne náročné a aké boli špecifika malých a stredných podnikov a väčších podnikov. Je ťažké to kvalifikovať. Mm, ťažkosti sú veľmi špecifické. Ak ide o malý technologický podnik, tak v takomto prípade nemáte ako dokázať, že už ste sa dopracovali do tej fázy, že e, ste kredibilní, že môžete s určitou renditou vrátiť e, požičané prostriedky ako stredný podnik. To funguje potom tak, že musíte um, splniť aj určitú záruku, otázky sú trošku iné, nesústreďuje sa to viac na potenciál, ale na to, ako môžete doložiť, že ste už dosiahli určité výsledky. Niekedy je to náročné, ak máte dlhodobé výskumné projekty a produkty, ktoré ste vyvinuli, musia si nájsť svoj trh, tak na začiatku musíte sa pokúsiť predať taký produkt, ktorý tu ešte predtým nebol a posledná kategória ako veľké podniky, tak e, tlak tých, ktorí investovali, je veľmi veľký. Za posledných 20 rokov poznáte, ako sa vyvinula situácia. E, podielníci, spoločníci chcú mať zisky zo svojich investícií, musíte dodržať sľuby, ktoré ste dali. Nie je pre mňa jednoduché povedať, že niečo by bolo ťažšie než iné, ale je jedno, či ste mali, stredný, veľký, stále sú tam nejaké témy, ktorými sa musíte zaoberať. Potom obchodné tajomstvá a príslušná legislatíva, ktorá sa toho týka, či to má zmysel, celkom určite áno, podľa nášho názoru. Potom náklady na vybudovanie portfólia, ale nejde len o náklady. Ide aj o realitu ak si chcete nechať patentovať nejakú technológiu, musíte akceptovať, že táto technológia sa v určitom eh, časovom období zverejní. Tak patentovanie je zložité. Zistujeme také fenomény, že situácia s, s dátami eh, toto celé ešte stiažuje Týka sa to aj tých veľkých subjektov. Títo musia popremýšľať o svojej stratégii v súvislosti s patentovaním, či má zmysel vybudovávať také monopoly, ak to e, predstavuje také vysoké náklady. Na základe disponibility údajov, keďže všetko je verejné, je potrebné o tom veľmi dobre poplemýšľať. Posledná otázka naše stanovisko k tomu, či potrebujeme viac regulácie alebo dereguláciu, tak jednoducho nedokážem odpovedať. Dobre, patentová bezpečnosť Ehm, tam určite potrebujeme veľmi prísne predpisy, ktoré budú platiť pre všetkých, ktorí chcú e, využívať nejakú technológiu. To nikto nespochybňuje. Pani Kalas už povedala, že by nebolo férové pre nejakého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva dvoch ľudí, aby vyplňal 40 formulárov, keď chce zamestnať tretieho. To je tiež pravda. Potrebujeme reguláciu tam, kde ide o verejný poriadok a na druhej strane by sme nemali tú reguláciu preháňať. Áno, už e, sa blížim k záveru vystúpenia. Um, ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Kúre. Ospravedlňujem sa za to, že som e, vás súrila, ale čas nás tlačí. Ešte by som chcela sa spýtať pána Debakera, či by to chcel na záver nejako ukončiť. I'll be very brief because I think the... Budem veľmi stručný pretože rečníčky a rečníci boli veľmi jasní, jasne povedali, čo by sme v budúcnosti mali robiť. Počuli sme o úlohe malých a stredných podnikov, počuli sme o veľkých administratívnych bariérach, o e, legislatívnej situácii na národnej úrovni. Počuli sme, že aj súkromní investori môžu um, dôležitým um, dielom prispieť k financovaniu. Teraz uh, nehovoríme o rýchlych riešeniach, hovoríme o trvalo udržateľných riešeniach pre európsku ekonomiku, o dlhodobých a o podnikoch, ktorý, ktoré vytvárajú budúcnosť a podniky by mali využívať najnovšie technológie. Ako už bolo povedané, regulácia môže byť aj prekážkou. Čiže toto bolo také hrubé zhrnutie. Ja to zohľadním aj v našej správe k tejto téme malých a stredných podnikov a dúfame taktiež, že sa nám podarí vypracovať s kolegami a kolegyňami silnú správu, dobre podkutu a budeme môcť na nej ďalej stavať. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Ďakujem odborníkom. A o 15. hodine pokračujeme opäť.